Dámy a páni, vážení kolegovia, vítajte na tomto popoludnejšom bloku, ktoré mám tu čest, že mu predsedám ako predseda Výboru pre občanské slobody, spravodlivosti a vnútorných záležitostí v rámci Európskeho parlamentu. Eh, sme poverení problematikou, ktorá pokrýva aj azyl a imigráciu. Naše úvodné príspevky, keďže dnes ráno už niektorí rečníci žiadali o slovo a nebolo možné eh, prideliť slovo. Navrhol by som, aby sme okamžite začali bez zbytočných úvodov a slovo dám zapísaným rečníkom z dnešného rána tak aby tí, ktorí sa chceli vyjadriť, mali teraz priestor. Myslím, že vám bolo vysvetlené, ako, aké sú pravidlá v našej práce. Čiže je tu registračný formulár na to, aby ste mohli požiadať o slovo a e, toto stretnutie je vysielané naživo na parlamentnom kanáli. Prvý rečník dnes popoludne je pani Evelyn Erfkens to je výkonná koordinátorka OSN pre ciele, pre mileniové ciele. A potom dostane slovo pán Garson z OECD, to je eh, šéf divízie pre ekonomiu a mm, pani Herskens teda začne teraz. Začala na ministerstve, bola teda veľvyslankyňou eh, na holandskom ministerstve a Predtým, ako začala pracovať ako výkonná koordinátorka OSN e, pre mileniové ciele. Čiže nebudeme sa zbytočne zdržovať a okamžite dáme slovo našej rečníčke na približne 10 minút. Um. Chcem začať tým, že poviem niečo k PCD. Myslím si, že dosť dobre ste ma uviedli. Ja som bola poslankyňou eh, od 80. rokov a odtedy som presadzovala súdržnosť eh, a v holandskom parlamente vlastne pred 10 eh, rokov predtým, než sa objavilo niečo ohľadom PCD v Maastrichtskej dohode. Maastrichtská zmluva bol prvý nástroj, kedy Európska únia zohľadnila naše e, rozvojové ciele a tie, boli, e, tie mali byť podstatou všetkých našich politik a koncepcií, ktoré sa budú uvádzať do života. E, v holandskom parlamente, kde som pôsobila, tak som bola členom výborom pre rozvoj. A Ehm, Holandsko bolo sedmička v rebríčku ohľadom rozvoje pomoci, tak ehm, väčšinu môjho času v tom období som venovala presadzovaní otázky súdržnosti. Predložila som dva dokumenty. Jedno sa týkalo rozvoja financí, druhý rozvoja a, ehm, a, a prvé bolo rozvoje obchod a, a druhé bolo uh, E, rozvoja súdržnosť. A treba si uvedomiť, že nedostatok súdržnosti je na úrovni našich vlád deficitný. A treba si uvedomiť, že parlamentné výbory e, sa snažia e, e, pracovať len, len v zmysle agendy vlády a zdá sa, že sa málo pracuje s týmito otázkami. A treba povedať, že veľmi často tieto otázky sú na okraji záujmu. Zdá sa, že aj po 20 rokoch sa veľa nezmenilo. Či, čítala som uznesenie o polnohospodárstve, ktoré schválal parlament v januári. A myslím si, že k tomu mm, mm, nemali nejaké silné slovo tí, ktorí majú na starosti rozvoj e, je tu rokovanie s národnými parlamentmi ohľadom ekonomickej krízy v Európe a dopade. Myslím, že tam by sme mali sedieť my, odborníci e, na rozvoj a nie sedieť na tejto našej internej rozvojovej konferencii E, kodifikovali sme otázku súdržnosti v Maastrichte v roku 1992 a potom sa to novelizovalo mm, mm, predovšetkým, mm, to novelo v roku 1995, ale stále absentujú implementačné mechanizmy a taky, takisto sú veľmi iluzórne politické záväzky, ktoré sú na to naviazané. Veľa členských štátov sa akoby skrývalo za za chýbajúcimi e, e, záväzkami na úrovni EÚ. Ale pravda je taká, že ak sa to nepodarí presadzovať na národnej úrovni, tak ťažko sa to vyboxuje na úrovni EÚ. Treba si uvedomiť, že už dávno sme sa dohodli na tom, že e, budeme, budeme sa do, presadzovať za <clears throat> súdržnosť. A keď sa pozriete na dokumenty talianského parlamentu, tak ani zmienku nenájdete o súdržnosti. Veľmi málo členských štátov má ministra v rámci kabinetu, ktorý by mal na starosti otázku rozvoja. A ak toto bude absentovať, tak ten hlas chudobných, tých, ktorí potrebujú našu pomoc, nikdy nebude vypočutý. Máme komisára, v EÚ, ktorý to mm, má na starosti, avšak je otázne, či, aká je váha jeho, jeho slova. A toto treba zlepšiť. Takže eh, aspoň toľko k PCED. E Teraz by som prešla na otázku migrácie. Ja som bola v Holandsku holandskej vláde, ktorá bola prepustená v roku 1992, pretože sme zle odhadli dopad migrácií z krajín, ktorí majú úplne inú kultúru, úplne iné chápanie identity. A my sme mm, nedostatočne dobre odhadli kapacitu holandskej spoločnosti absorbovať také množstvo migrantov. Myslím si, že skutočne už dozrel čas a som e, e, rada, že e, zastupca riaditeľa pre OECD je toho istého názoru. Je dôležité, aby čo najviac štátov prijali na se povinnosť pridať na váhe tejto otázke. Myslím si, že treba prestať s tým, že sa robia problémy ľuďom len z dôvodu toho, že sú inej rasy E, Isté, teraz sa potýkame s ekonomickými problémami, potýkame sa spolka s polskými e, pracovníkmi v Londýne a v Dubline, takisto e, Mexičania sú e, v pohybe a tí 2 milióny ľudí, ktorí opustili svoju domovinu, pretože chceli lepší život pre seba, pre svoje deti, sa ocitajú vo veľmi ťažkej situácii. Vieme, že narastá miera nezamestnanosti a predovšetkým e, táto zražená kolena migrantov. E, mnohí politici mnohí politici prijali príjmajú oveľa tvrdšiu líniu voči migrantom. Takže eh, aké sú tie eh, balíky ohľadom riešenia finančnej krízy? Najprv začali sanačné, eh, sanačné mechanizmy a teraz začínajú mechanizmy, ktoré sa snažia stabilizovať situáciu a menia sa tóny mnohých vlád. Naposledy hm, sa prejavil takýto tón na úrovni vlády Veľkej Británii. Určite, e, ako sa bude recesia prehobovať, o to akcentovanejšie budú takéto línie. Treba si uvedomiť, že tá migrácia je vec, ktorá, pre ktorou stojíme. No a jednoducho migranti e, nemajú možnosť dôstojného života vo svojich domovinách a na druhej strane sú prví na, porane, e, teda na rane v krajinách, kde, do ktorých migrovali. Veľmi rada som e, si vypočula komisára, ktorý konštatoval e, dnes ráno, e, že naša ekonomika, naša, naša politika je vo veľkej miere závislá na zahraničných pra, pra, pracovníkov. Takisto aj otázka takisto aj otázka reprodukcie. Vieme, že máme klesajúcu reprodukčnú krivku, takže migranti vlastne aj zohrávajú úlohy pri zabezpečení, eh, zabezpečení populačných úrovní a aj vysporiadať sa s problematikou starnúceho obyvateľstva. Myslím si, že treba uvažovať aj o tom, ako pomôcť pri riešení nedostatku príležitosti v e, krajinách pôvodu týchto migrantov. Máme skutočne len mal, veľmi malé objemy na boj proti chudobe. Mali by sme ale mm, zacieliť naše úsilie na tie e, mm, korene tohto problému a nesnažiť sa len e, ako si kozmeticky riešiť dopady a symptómy Zistila som, že pán Deči to konštatoval viackrát dnes do poludnia, e, že väčšina e, členov EÚ e, vlastne neplnia svoje záväzky, čo sa týka kvality, čo sa týka objemu svoj, svojich príspevkov. A bol, je treba využívať vlastne tieto peniaze priamej pomoci E, je dôležité a premysleným, cieleným spôsobom. A vlastne tá výška príspevkov mnohých členských štátov pokrývkáva za odsúhlasenými hodnotami. PCD to nie je len otázka migrácie, to chcem počiarknúť. Aj naše obchodné politiky už nie sú v súlade s našimi politikami rozvoja, ani s našim prianím limitovať migráciu. Ako ako možno očakávať, že farmári, ktorí sú v chudobných krajinách, ktorí vlastne nemajú budúcnosť, pretože my našou politikou ničíme ich mm, živobytie. Takže treba si uvedomiť, že otázka súdržnosti je otázka obchodných politík práve vo väzbe na e, migráciu. E, na úrovni e, Svetovej obchodnej organizácie sme uvažovali o multilaterálnej dohode. EÚ sa snaží už celé 10 ročia liberalizovať služby, ale keď sa zamyslíte nad tým, čo sa deje vo VTO e, a nad rámcov dohodou o službách, tak zistíte, že sú to práve tie bohaté štáty, ktoré, ktoré nepodporujú toky a pohyb Ehm, fyzických osôb neotvárajú mnohé sektory pre zahraničných dodávateľov. To je skutočne jedna dôležitá oblasť, kde by mohli požívať výhody e, chudobné štáty, tak ako je to umožnené dohodami v rámci GATU. A domnievam sa, že e, bolo by dobre, e, bolo dobre, aby domovské krajiny ťažili z určitých zručností, ktoré nadobudli migranti v rámci tej cirkulačnej migrácie. Ale treba si uvedomiť, že rozvinuté krajiny, vrátane EÚ, my trváme na tom, aby liberácia, liberácia služieb bola naviazaná na mod 3. To znamená, že naše banky otvárajú svoje zastúpenia v týchto chudobných štátoch a to nie je v záujme týchto chudobných štátov, pretože uh, Mm, to by znamenalo, že e, tam získajú uplatnenie len e, tie len vysoko kvalifikované osoby. Čo by sme mali robiť, je zamyslieť si nad možnosťou prenositeľnosti dôchod, práv dôchodkového zabezpečenia. Ešte je tu jedna vec, o ktorej chcem hovoriť, a to je nekonzistentnosť naši, našej politiky zdravotnej Ehm, zdravotného ošetrenia. Mali by sme skutočne sa zamyslieť nad tým, či by nebolo lepšie ehm, zaškoliť sestričky, ehm, teda medicínsky personál strednej a vysokej úrovni na to, aby opatrovali starších ľudí. Viacej lekárov z Malavy sa nachádza v, v, vo Veľkej Británii než doba, doma. A musíme si uvedomiť, že vlastne vy, využívame či sestričky alebo doktorov z Afriky u nás ale tak by to nemalo sa stať. E, Sice často sa bijeme do prs, že vysielame tam e, francúzskych, anglických lekárov do Afriky, ale za obrovské náklady. A to je, mm, to, e, to je kontraproduktívne. Treba si uvedomiť, a poukázal na to aj zástupca generálneho tajomníka OECD, že treba sa zamyslieť na to, čo je najväčším prínosom pre rozvojové krajiny a čo je v súlade s mileniovými eh, cieľmi rozvoja. A skutočne remitancie, eh, práve tieto transfery pomáhajú platiť školné deťom, eh, takisto umožňujú ženám pri pôrode, po pôrode vniesť sa do pracovného života čo najskôr. A nejde o to, aby tie najchudobnejšie štáty a nejde o tých najchudobnejších, ktorí by e, požívali výhody e, migrácie. V roku 2007 e, India, Čína, Mexiko, Filipíny, Francúzsko, Francúzska, Filipíny a Tí skutočne to boli najväčšími migračnými štátmi. Myslím si, že subsahárska Afrika, tam migrácia sa obmedzuje na tento región a tam sa dostávajú len 2 celkových globálnych remitancií transferov. Sú to súkromné prostriedky. A mm, nemôže, nemôže sa uvažovať o nich ako prostriedky na e, krytie e, verejných financií ale e, títo migranti nie sú, nie sú tí najchudobnejší ľudia. Sú to tí, ktorí majú na to, aby sa dostali do EÚ. A treba si uvedomiť, že e, mnohé naše politiky sú orientované len na vysoko kvalifikovaných e, ľudí a nie na tie najnižšie robotnícke kadre v globalizovanom svete, kde sa čoraz viac zvyšuje voľný pohyb kapitálu ľudí a služieb, stále narážame na problémy. Okrem tých prípadov e, ľudí, ktorí sú ktorí si hercami, umelcami, e, lekármi. Musíme si uvedomiť, že sú davy ľudí, davy migrantov, ktoré nepožívajú tú pozornosť, ktoré si zasluhuje. Musíme boriť prekážky a skôr stavať mosty. Musíme mať nejaký multilárny rámec, ktorý by napomáhal migrácii. Ja som bola členkou Svetovej, Svetového výberu sociálneho E, dopadu e, migrácie. Pôsobili sme pred 5 rokmi a musím povedať, že e, vtedy sme mnohé veci rozpracovali, ale vtedy sa nič neudialo. Mali by sme diskutovať o tom, ako multilaterálne postupovať. Myslím si, že industrializované krajiny sa musia zaoberať otázky o demokracie, musia sa zaoberať otázkou migrácie. Musíme veci lepšie organizovať a to sa dá lepšie organizovať multilaterálne. Pred piatimi rokmi som pôsobila v tom výbore, o ktorom som hovorila a existuje bilaterálna dohoda, čiže existuje ehm, ten základ, tá platforma, ktorú môžeme ďalej rozvinúť. Nepotrebujeme viac konferencií na túto tému, ale čo potrebujeme je konečne konať. Eh, Ďakujeme pekne, pani Hefkens, eh, za tento veľmi jasný príspevok, eh, veľmi zaangažovaný a slovo dám vám pánovi Garsonovi ktorý e, v 88. E, sa stal členom OECD a je expertom na migráciu v tejto organizácii a autorom viacerých štúdií. Pán Garson, máte e, časový priestor 15 minút. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to pre mňa veľká česť, že môžem vysvetliť niekoľko bodov a prispieť do tejto diskusie Počas obeda som hovoril s viacerými osobami, ktorí boli, ktoré boli veľmi prekvapené, keď zistili, ako sa OECD angažuje v oblasti rozvoja a imigrácie. A OECD je známe skôr pod tým, že je to hospodárska organizácia orientovaná na liberalizmus a podobne, ale aj my máme rozvojové centrum, ktoré pracuje už e, od začiatku existencie OECD na otázkach rozvoja. Máme klub z Desal, ktorý sa zaujíma hlavne o niektoré africké krajiny a tiež máme riaditeľstva, ktoré sa zaoberajú migráciou. Ja patrím do jedného z nich. E, vypracovávame výročnú správu Perspektíva medzinárodnej migrácie a ďalšie práce ďalšie oblasti pôsobnosti a to sa týka aj rozvoja. No a dnes otázka, mm, ktorú si kladieme z e, pohľadu tých, ktorí sa zvlášť zaujímajú na migráciu, snažia sa premostiť e, rozvoj a migráciu, či migrácia prispieva na rozvoj. Áno, niektoré prvky e, tu sú, je tu presun fondov, pomôcť rozvoju, ale ak by šlo len o migráciu, tak už dávno by veľa krajín, ktoré sú migračnými krajinami, by už boli rozvinutými krajinami. To nestačí. Máme tu ale zaujímavé príklady. Dnes ráno sme počuli Portugalsko, Španielsko a tiež Taliansko prostredníctvom pána Levy Bačio, ktorý je veľkým znalcom tejto otázky. No teda áno, máme v Európe krajiny, ktoré boli veľkými imigračnými krajinami mm, a niekoľko rokov už sú aj teraz krajinami e, cieľovými. No a migrácia sa v niektorých krajinách rozvíja, rozvíja v niektorých nie. fondy sú e, veľmi dôležité pre rozvoj, napríklad Portugalska alebo Grécka. A migrácia môže teda pomôcť, ale musíme pomôcť migrácii, aby to malo pozitívny vplyv na rozvoj. Otázka migrácií z dnešného rána, tu bolo veľa príspevkov, kde sa spájala aj otázka krízy. Je to predmetom e, politických a geopolitických diskusí, sú tu tiež ľudské zásadné otázky Môžeme teda e, sa pokúsiť zastaviť ľudí, aby nešli do niektorých krajín, ale mm, môžeme ich e, požiadať, aby, aby sa vrátili domov, prinútiť ich, aby sa vrátili domov. Je tu niekoľko príkladov, ale je to veľmi obmedzené, je to veľmi ťažké nútiť e, e, migráciu, aby sa vrátila späť. E, nie je to teda otázka tovaru, je to otázka ľudí, rodín, sú tu sociálne výzvy, politické výzvy zásadného charakteru. No a potom je tu veľká, mm, veľké pokritectvo. Hovorí sa o úniku mozgov, že mm, nesmieme naberať toľko kvalifikovaných ľudí, ale my na našom riaditeľstve už niekoľko rokov sledujeme migračné politiky a môžem vám povedať, že za posledných 10 rokov najdôležitejšie opatrenia, ktoré boli prijaté v migrácii, sú také, ktoré smerujú k pritiahnutiu kvalifikovaných pracovníkov, aby sme si ich udržali, zmena podmienkov pre štúdium, e, umožnenie študentom, aby zostali v danej krajine a na druhej strane strane krajiny, ktoré sú krajinami pôvodu, tak tam politika preto, aby, sme podchytili aby sa podchytili kvalifikovaní ľudia, aby e, tu bola vytvorená možnosť využívať kvalifikáciu týchto ľudí. To tu absentuje. No a tento brain drain, e, to je diskusia, ktorá si vyžaduje väčšiu jasnosť, teda nielen zverejnenie štatistík, kde sme, to je úloha OECD, vrátanie oblasti zdravia a štatistiky, ktoré boli citované dnes ráno. Môžeme ich citovať preto, lebo my sme pracovali E, na týchto oblastiach vo všetkých krajinách OECD, aby sme identifikovali, kto sú imigranti, v ktorých oblastiach pracujú, koľko času zostávajú, v ktorých odvetviach sú najviac koncentrovaní. No a toto umožňujú, a tiež akú kvalifikáciu, aké, akú úroveň vzdelania majú, to umožňujú, umožňuje tieto problémy identifikovať, teda číselne. Ďalší aspekt, ktorý dnes ráno odznel, e, to je demografický aspekt sú tu diskusie na expertnej úrovni, no a aj tu uh, Ehm, musíme byť nohami na zemi. Ehm, môžu tu byť e, dopady, ktoré spôsobujú to, že e, migrácia pomáha zmierniť e, demografické vplyvy, ale nemôžeme zmeniť celkovo demografiu starnúcich krajín. Sú tu starnúce krajiny, ktoré sa nechcú otvoriť migračným tokom, vrátane tých, ktoré patria do OECD. No a potom sú limity v perspektíve otvárania sa migrácií a to znamená, že aj keď e, úroveň tých tokov migrácie je veľmi vysoká, ani to nevyrieši problém zamestnanosti a rozvoja, ktoré niektoré krajiny, ktoré sú cieľovými krajinami, majú. Čiže musíme byť realistami, snažiť, snažiť sa identifikovať výzvy a problémy a nemali by sme e, počítať len s migráciou. E, je tu v poslednej dobe sme svedkami útlmu remitancií, je to teda boj, e, do ktorého sa treba vyzbrojiť nielen prostredníctvom tých presunov fondov, ktoré by boli nahradené objemy pomoci mm, a tu nemožno e, nahrádzať alebo substituovať tieto finančné toky v čase finančnej krízy, čo je teda aj tak veľmi nepravdepodobné. Nemáme veľa času, náš čas je obmedzený, aj e, teda ten čas, ktorý mám ja, aby som e, nechal ešte priestor na otázky, takže ešte dve, dva aspekty. Imigrácia práce v krajinách OECD, buď e, je to stimulované zamestnávateľmi, to existuje, to sme e, počuli aj v, dnes, to, v dnešnom veľmi otvorenom e, príspevku zástupcu veľkých nadnárodných spoločno, veľkej nadnárodnej spoločnosti, ktorý e, horlil za úplné otvorenie trhov, ale tí, ktorí e, trpia najviac to nie sú nadnárodné spoločnosti, oni získajú, čo chcú, ale sú to malé a stredné firmy, no a preto e, jednoducho títo zamestnávateľia nemajú kde e, nájsť zamestnancov, čiže oni sa spoliehajú na imigrantov a Mm, mohli by tu byť teda e, postupy, ktoré by stimulovali ale Čo to znamená, že keď je zamest- nezamestnanosť, e, mm, keď teda ju, ju, ju nemáme, tak proste nebudeme mať imigrantov. Nie, toto nie je správny prístup. USA, Nemecko, Francúzsko to sú krajiny, ktoré, mm, e, ktoré zvládajú migráciu. Nie je to zle strašne teplo. Mm, čiže musíme <clears throat> je tam veľa súkromných agentúr, ktoré e, ponúkajú e, využívanie takejto pracovnej sily, ktorá žije v neakceptovateľných podmienkach. E, najlepšia je kombinácia oboch. Keď e, teda chceme hovoriť o migrácii a rozvoji, musíme e, spolupracovať s krajinami pôvodu. To nie je vždy také jednoduché. E, existujú problémy nelegálne zamestnávanie migrantov, nepravidelná migrácia medzi imigrantami existuje veľmi vysoká úroveň nezamestnanosti, e, kvalifikovaní migranti nenachádzajú prácu a keď niekto kvalifikáciu má, čo je naozaj vrchol, všetky krajiny hľadajú kvalifikovanú pracovnú silu a imigranti sú e, kvalifikovaní, ale musia pracovať na nekvalifikovaných pracovných pozíciách. Čiže sú tu pracovné síly a Predtým, ako začneme eh, podporovať proaktívnu politiku, musíme vyriešiť toto. O kríze sme hovorili, to prejdem, ale predsa len tu mám 4 body alebo 4 otázky pre diskusiu eh, počas dnešného popoludňa. Prvá z nich, odznelo to dnes ráno, pán Levy Bači to spomínal, či môžeme naozaj počítať eh, s dočasnou migráciou. Áno, môžeme, ale musíme byť realistami, pretože existujú pracovné miesta, ktoré potrebujeme a nikto ich nechce robiť ani v čase krízy. Sú tu štrukturálne potreby, napríklad starostlivosť o starších ľudí, eh, smetiari alebo eh, sanitárne služby. Nikto to nechce robiť. To nie je dočasná migrácia, ktorá to vyrieši. Tu si to vyžaduje dlhodobú migráciu, ak by sme to takto riešili. Druhá otázka ako zabezpečiť to, aby sme mohli presmerovať tú migráciu do takých uh, regulovaných kanálov. To nie je jednoduché. Napríklad Španielsko, ja mne sa páčil príspevok pani Blanko, pretože Španielsko počas posledných rokov prijalo milióny eh, imigrantov. Nie je to 20%, eh, je to 10-12 a to už je tiež vysoké číslo, hlavne v čase krízy. Ale toto je krajina, ktorá vypracovala migračnú politiku, ktorá je veľmi originálna. To je model eh, pre krajiny OECD média a skutočnosť, že na nešťastie desiatky osôb zomierajú mm, pravidelne, aby e, dosiahli slobodu alebo lepší život. To spôsobuje kritiku, ale 700 e, tisíc e, nelegálnych pracovníkov bolo, dostalo legálny štatút. V Španielsku o tom sa nehovorí. Spolupráca s krajinami pôvodu je veľmi náročná a toto si musíme dať na stôl. Je to spojené aj so súdržnosťou politik a s rozvojom. Uh, Tretia kľúčová otázka, čo môžeme urobiť v tomto kontexte, ktorý je spojený s ekonomickou krízou. Podľa mňa nemôžeme e, ustúpiť v integračných opatreniach. V kríze e, sú dotknutí najviac imigranti a títo môžu posielať menej prostriedkov, čiže remitancií domov. Musíme urobiť všetko, aby tá integrácia fungovala, aby deti imigrantov našli prácu, nielen rodičia, ale aj deti posielajú domov prostriedky. Je to diaspora, ktorá je mobilizujúcim faktorom a v tom musíme byť e, mm, jednoducho, musíme konať zásadne a nemôžeme robiť ústupky. Už ste počuli posolstvo v tomto smere. Posledná otázka. Ako zlepšiť e, politickú súdržnosť pre rozvoj. Myslím, že musíme odstrániť prekážky mobilite práce. To bolo navrhnuté pred chvíľočkou. Môžeme to urobiť demagogicky a povedať, že všetko otvorme, alebo to môžeme urobiť e, e, rozvážnejšie. Pracujme spolu preto, aby migrácia bola Eh, legálnou migráciou, aby to prevažovalo znižiť náklady na presun fondov je škandál, že títo imigranti musia platiť 20-percentné úroky za presun tých prostriedkov. Kto je za to vinný? V mnohých krajinách pôvodov finančné systémy sú také deravé, no a imigranti teda nejdú týmito okruhmi, pretože im neveria a pokusy, o ktoré sa dnes snažíme, nové technológie, musíme ich povzbudzovať a musíme mať odvahu povedať aj to, čo funguje a čo nefunguje môžeme prispievať k vzdelávaniu a profesionálnemu vzdelávaniu imigrantov. Imigranti, ktorí sú kvalifikovaní, prídu bez problémov, ale problémom je to, ako boli, e, ako im, im pomôcť, ako rozvíjať e, rozvojové programy, ak e, zoberieme 100 rumunských sestier, nie, to nie je dobré, radšej ich zoberme 20 a buďme si istí, že 80 ich tam zostane. Čiže niektoré talianské, francúzske alebo iné regióny, ktoré majú málo zdravotníckého personálu, by sa mali takto správať a je čas, aby sme začali s takýmto druhom spolupráce, je čas, aby som ja prestal hovoriť. Ďakujem. Eh, Ďakujem pekne, eh, pán Garson, že ste pochopili, eh, aké sú tu pravidlá, rešpektujete, túto, máte takúto disciplínu. A teraz prejdeme ku samotnému grom veci. Máme tu prvý panel. Budeme hovoriť o migrácii a rozvoji. poprosím každého z panelistov, pán Johnson, váš identifikačný systém teda ten formulár alebo ten identifikačný lístok si zoberte so sebou. Pán Dayton je ekonomom v OECD zodpovedný za krajiny Latinskej Ameriky a Karibiku. Takže poprosím vás, aby ste sa posadili vedľa mňa. A, a pán Mikel, Mikel Damby, pán Marmatis, Pasiudi Rara a John Pattern, to je posledný rečník, posledného rečníka musíme teda ospravedlniť. Čiže pán Dayton Johnson bude poverený riadením tohto panelu. Poprosím vás len, aby ste nepresiahli pol hodinu. Uh, tout le panel. Et puis après, une demi-heure pour les questions Čiže máme tu pol hodinu, počas ktorej sa môžeme venovať otázkám účastníkov. Príjemné popoludne všetkým. Za chvíľu začneme náš e, panel. Máme tu plne zastúpený panel, pričom sú zastúpené všetky záujmy. Nebudem teda zdržovať a prejdeme priamo k veci. Navrhujem, aby sme sa držali toho poriadku, ktorý bol stanovený v programe. Zasadnutia to znamená, že začneme s pánom Michaelom Dembym, člen austrálskeho parlamentu, ktorý sa zaujíma oblasti migrácie, zahraničných záležitostí, veľmi aktívne pôsobí aj na medzinárodnej scéne, okrem iných e, je zastúpený aj na, e, na riadiacom výbore pre migráciu vo Washingtone. Dávam mu slovo. Ďakujem pekne a ďakujem OECD za pozvanie sem do parlamentu a takisto parlamentu, že nás e, dnes tu na prijali. Dúfam, že to, čo poviem, že, všetk- že to bude mať nejaký taký väčší presah a že to osloví všetkých, ktorí sú tu. Austrália má asi 21 miliónov obyvateľov a pokiaľ ide o pomer e, migrantov, ktorí prišli za posledné obdobia, tak je to viac ako v akýchkoľvek iných krajinách. Máme takmer najväčší pomer detských migrantov medzi tou populáciou, ktorá k nám prichádza. Tá populácia migrantov zohráva naozaj obrovskú úlohu pri e, obchodných aktivitách. Boli schopní transformovať e, životy e, austrálskych spoločenstiev a transformovať ich lepším spôsobom. Sú tam primárne prospechy, ktoré získavame z migrácie, kultúra, šport, všetci títo imigranti vniesli novú dynamiku do života Austrálie a vniesli takisto prvok e, vyššieho kozmopolitizmu. Tie pozitívne dôsledky e, spočívajú na dvoch pilieroch po a automatická schopnosť ľudí získať plné občianstvo po dvoch rokoch e, trvalého pobytu. Po B kulturálny pluralizmus, ktorý je akceptovaný v rámci širšieho záväzku smerom k demokratic- demokratických snách. Úprimne povedané, zatiaľ, čo sa mi veľmi páčila naozaj tá prezentácia e, človeka od Manpower, skôr by som prirovnal Austráliu k oblasti v Taliansku, pokiaľ ide o e, náš prístup k flexibilite na pracovnom trhu. My dávame prednosť tým, ktorí prichádzajú na permanentnej báze tá podpora takejto migrácie je naozaj veľmi obdivuhodná v Austrálii. My sme mali, eh, o nás sa uvažovalo ako spoločnosti, ktorá nebola tak naklonená imigrácia, ale nie je to celkom tak keď môj otec eh, prišiel v 1939 ako utečenie z Nemecka eh, do Austrálie, tak eh, bola tak nehostinná tá krajina pre imigrantov. Vyžadovali si vlastne vtedy úrady od neho, aby si zmenil meno na nemecky znejúce. V období 1940 až 70 minulého storočia Austrália otvorila svoju náruč mnohým migrantom z Talianska, Cypru, Jugoslávie, Holandska 60. rokoch minulého storočia dochádzali ľudia z Turecka, z Libanonu, v 70. rokoch 10 e, tisíc e, ľudí z e, Kambodže, Vietnamu. Minulý rok pred finančnou krízou globálnou sme prijali asi 200 tisíc migrantov z celého sveta, väčšinou s ručnosťami značnými. Bolo to aj v rámci programov zlučenia rodín a takisto istí spadali do kategórií utečencov teda toto číslo nie je z dôvodu altruizmu uvádzané, ale skôr e, ide o isté ekonomické prospechy, ktoré z toho mala Austrália, hlavne pokiaľ ide o kvalifikovaných zamestnancov. Toto je naozaj veľmi dôležitá debata, ktorá sa deje e, na úrovni austrálskej vlády a takisto aj austrálskej verejnosti a stále sa snažíme zadefinovať konštruktívnu a koherentnú politiku. Írsko a Spojené kráľovstvo stále zostávajú najväčšími zdrojmi migrantov ale e, sú, im konkurujú značne aj Čína, Filipíny, India. Počas posledných 20 rokov dochádzalo k pokusom e, pašo, teda pašovať ľudí z Indonézie alebo teda nejakým nelegálnym spôsobom ich to praviť do Austrálie aj formou teda lodí a tým dúfajú teda, že sa im podarí získať štatút normálnych občanov podľa nás tento problém bol vykreslovaný prehradom svetle, hlavne keď si e, vezmeme fakt, že v roku 2000 tam bol najväčší počet a tam ich bolo asi 4000, e, ktorí došli. E, bolo veľmi nepríjemné, keď ma upozornil člen Bundestagu, že sme prijali asi 350 tisíc nezákonných teda imigrantov v roku 2000 v roku 2008 Austrália prijala 13 tisíc utečencov, čo je asi najväčší, najväčšie číslo na svete. Väčšina z nich z Barmy, Afganistanu, Iráku, Sudánu a z toho počtu afrických krajín. Austrálska vláda e, zaručila, aby prichádzali v rámci normálneho procesu a aby to nebolo na báze ten, kto prvý príde, ten je prvý obslužený. Avšak e, napríklad tí, ktorí prichádzajú z Indonézie loďami, tak eh, to je najlepšie riešenie v rámci spolupráce s Indonéziou. Indonéziou tvoríme a budujeme kapacity na riešenie takéhoto prílevu a takisto sa snažíme spolupracovať aj s tými provinciami v Indonézii, ktoré eh, susedia, alebo ktoré sú blízko k Austrálii. Ten e, zbabelecký populizmus, ktorý identifikoval pán Románov vo svojich e, pripomienkach, tak nielenže vedie k rozkolom, ale takisto nerieši problémy, pokiaľ ide o nelegálnu migráciu Čiže je istý národný rozkol alebo rozpor, ktorý je spôsobovaný takýmto populizmom a takisto je to aj dôsledok e, zlyhaní politik. Predchádzajúca vláda v Austrálii väčšinou zaujímala postoj tzv. pacifický alebo mierový, pokiaľ ide o migráciu. E, následne sme sa takéhoto takýchto politík, e, vzdiali sme sa takýmto politikám. Pokiaľ ide o odliv mozgov a tie veci, ktoré spomínal Jean-Pierre Gasson, Austrália má milión ľudí, teda z tej celkovej populácie 21 miliónov a týchto milión e, je v podstate vzdialených čiastočne zo svojich krajín Čiže naozaj je to veľmi rozšírený fenomén v celom rozvinutom svete. Na záver chcem uviezť, že austrálsky systém pre migráciu umožňuje členom austrálskeho parlamentu, aby zohrávali dôležitú úlohu. Ja som predsedom spoločného výboru parlamentu pre migráciu. Tam prebiehajú pravidelné vypočutia, pokiaľ ide o fungovanie nášho systému. Vypočúvame si svedectva tak od verejného a súkromného sektoru, teda od všetkých, ktorí sa do, stýkajú s migráciou ďalej sa kontaktujeme na samotných migrantov a utečencov, prichádzame do záchytných centier, kde komunikujeme a snažíme sa zaručiť spolu s ďalšími predstaviteľmi nezávislého sektora, napríklad ombudsmanom, aby boli, e, bolo na, zaobchádzané so všetkými migrantami a utečencami správnym spôsobom. Okrem toho je tu ešte možnosť e, posunúť alebo predložiť prípady e, pred ministra spravodlivosti v prípade, že vyčerpajú iné právne alebo iné teda prostriedky. Ja chcem na záver ešte povedať, že napriek nedávnym prírodným katastrofám a napriek finančnej kríze vo všeobecnosti je názor, že tá migrácia je na nižšej úrovni ako, ako 200 tisíc, teda že bude pokračovať, ale aj, aj keď nedosiahne tú úroveň z minulého roku. Ďakujem pekne. Ďalej Manolos Mavromatis z Grécka, ktorý bol e, zvolený do Európskeho parlamentu v roku 2004. Je viceprezidentom výboru pre kultúru a vzdelávanie a okrem iného je, teda pôsobí aj na výbore pre rozvoj. Pán Mavromatis. Milí kolegovia, priatelia, hostia, pravdou je, že 175 miliónov migrantov vo svete, to je číslo, ktoré sa strojnásobilo za posledné roky. To nie je nový fenomén. Dimenzie ktoré dimenzia má v globalizovanom svete a vo svetle ekonomickej krízy, vedú k tomu, že čelíme ľudským tragédiám každodenne, chudoba, nedostatok vzdelania, nedostatok slobody, základných práv vedú Afričanov eh, k severnému pobrežiu, smerujú na Kanárske ostrovy a mm, na ďalej, ďalšie toky na Cyprus a do Grécka, čiže čoraz viacej ľudí sa snaží e, aj zastaviť ľudí, aby sa nedostali do Európy a títo čelia čoraz väčším rizikám. Hranice Európy ale nie sú nepreniknutelné, musíme lepšie používať naše nástroje, nástroje, ktoré už máme k dispozícii a preto podľa mňa potrebujeme e, zodpovedať otázku rozvoja a rozvojovej spolupráce. Nebude to samozrejme jediné riešenie, ale uh, jeden z nástrojov rozvoja spolupráce, ktoré Únia má k dispozícii. Finančná spolupráca, asi 20 Európskeho rozvojového fondu sa už teraz vynakladá na tento cieľ a trend je narastajúci. Ak budeme mať ten správny rámec, toto finančné, tieto finančné stimuly môžu napomôcť rozvojovej spolupráci Obe strany budú partnermi v rozvoji spolupráce a posilnenie rozvojových programov a stratégií v krajinách, e, ktoré potrebujú bojovať s chudobou, je e, takou všeobecnou podmienkou Nemalo by ísť len o vynakladanie prostriedkov, ale o zabezpečenie toho, aby sa korektne využívalo. I samozrejme, že musíme mať kontrolu nad tým, aby finančné stimuly boli efektívne, ale cieľom je to, aby naše ciele a ciele našich partnerov zlepšili ich situáciu. S tým všetci súhlasíme že finančná pomoc e, sa dá využívať iba transparentne. Musí tu byť zodpovednosť a efektívnosť, pokiaľ ide o um, krajiny, ktoré príjmajú takúto pomoc. Myslím si, že Európania musia prijať opatrenia v oblastiach, kde sú migranti a Mm, na tých eh, miestach, kde sú migračné toky, tieto oblasti sa ľahko identifikujú. I sú to tie najchudobnejšie oblasti, oblasti, ktoré nemajú infraštruktúru a oblasti, kde chýba pitná voda, udržateľné polnospodárstvo, zdravotné centra a podobne. pomoc e, v oblasti potravín je, je pozitívna, ale to nevyrieši problém. My ako Európska únia musíme budovať infraštruktúru, ktorá e, ľudí bude viesť k tomu, že zostanú e, vo svojich domovoch, znížime chudobu a poskytneme autonómiu a takýmto spôsobom prispojeme k rozvoju a tým znížime želanie ľudí opustiť tieto oblasti. Musíme tiež e, vyriešiť e, e, tie problémy, ktoré sa týkajú štátov a miest, ktoré majú moderné komunikačné technológie a oblasti, ktoré sú atraktívne pre imigrantov. Uh, Mm, to je súčasť migračných koridorov a čo potrebujeme urobiť e, mm, ešte viac ako doteraz a musíme robiť našu prácu efektívnejšie pomôcť populácii, hlavne v tých e, najzraniteľnejších vrstvách populácie, osobitne deťom, No a tiež musíme e, pracovať na informačných programoch e, v oblastiach, e, ktoré sú najchudobnejšie, čiže najzraniteľnejšie. Tieto programy budú vedené migrantami samotnými. No a pokiaľ ide o integráciu, tu musíme zabezpečiť, aby migračné komunity ktoré už sú súčasťou bežnej komunity, aby tá integrácia bola hladšia, aby e, boli protagonistami svojho vlastného rozvoja, aby tu bola solidarita a pomoc a preto musíme poskytovať e, prostriedky krajinám pôvodu preto, aby vznikla nová forma hospodárskej pomoci e, vo forme rozvojových plánov. Európska únia a jej členské krajiny e, musia prísť s inovatívnou politikou. migranti e, musia mať možnosť vrátiť sa do krajiny pôvodu, hlavne vedci a lekári prostredníctvom týchto partnerských združení, o ktorých som hovoril predtým, tak aby nemocnice a kliniky mali e, domáci personál. je tu tiež myšlienka okružnej migrácie, teda migranti môžu prísť a vrátiť sa do krajiny pôvodu a potom znovu sa vrátiť a môžu si so sebou zobrať zarobené prostriedky, takéto opatrenia, pokiaľ ide o mňa, mm, postupne znížia únik mozgov a e, napomôžu takej e, okružnej alebo obehu mozgov. Čiže migrácia má vplyv na populáciu, ktorá má najvyššie vzdelanie a najvyšší alebo najviac mm, je taká najpodnikavejšia táto vrstva v kľúčových sektoroch, ako je, je zdravotníctvo, výskum a vzdelávanie, tu sú závažné problémy a Podľa mňa sa musíme na toto pozrieť aj vo výbore pre rozvoj, teda na legálnu a nelegálnu migráciu. Ďakujem pekne za tento komplexný prehľad, za to, že ste rešpektovali e, časový program. Ďalší rečník je pán e, e, Basiu Diara, ktorý je zodpovedný za otázku migrácie a spolurozvoja. Je to poradca jeho excelencie, pána Amadu Tuamitúre. Ďakujem. Pán predseda, že ste že mám túto príležitosť vystúpiť eh, pred eh, týmto publikom a hovoriť o otázkach migrácie hlavne pokiaľ ide o súdržnosť politiky v službách rozvoja a migrácie. Téma, ktorú mám na ktorú mám prednášať, sa týka spolu rozvoja a partnerstva ako výzva pre úspech a mm, sú to príklady, prí, príklady um, kde sa spomína diaspora. Centrum informácií a vzdelávania pre imigrantov vzniklo v Bamaku 6. oktobra 2008. To je plod spolupráce medzi Európskou komisiou a vládou Mali. To je taký príklad úspechu. Uh, pokiaľ ide o politiku spolurozvoja medzi Francúzskom a Mali, tu sa musíme vrátiť do 29. mája 1998, e, kde medzi vládami vznikol rámec dialogu a rokovaní o všetkých otázkach spojených s migráciou medzi týmito dvomi krajinami. 14. marca 2001 Frankomalský výbor o imigrácii, ktorému predseda e, francúzsky kolega a potom aj ja zabezpečujem e, vedenie, alebo som v úlohe predsedu tohto výboru. Sú tu štyri technické výbory, ktoré boli vytvorené v rámci tohto franko-malského výboru pre spoluprácu a tu riešime všetky otázky spojené s migráciou. Prvý technický výbor bol vytvorený e, slúži na e, spolurozvoj a druhý technický výbor e, sa týkal um, presunov ľudí medzi dvomi krajinami, otázky víz a podobne. A tretí technický výbor e, sa týkal otázok integrácie medzi Mali a Francúzskom. Tu sa hovorí napríklad o ubytovaní, o deťoch druhej, tretej generácie, pracovných problémoch, životných problémoch v rodinách. A štvrtý technický výbor sa zaoberal otázkami mládeže Všetky tieto výbory sú štruktúrou, ktorá má zabezpečiť súdržnosť politiky pre rozvoj a migráciu medzi týmito krajinami. E, v súčasnom oznámení e, sa hovorí, že chceme spolurozvoj a vo francúzskom senáte 25. júla 2007 prešla správa. Koncept spolurozvoja bol najskôr predmetom rozličných vysvetlení a stále je to predmetom rozličnej interpretácie a rozlične sa na to ľudia pozerajú. Prvoplánovo je potrebné objasniť tento koncept spolurozvoja. Pre niektorých spolurozvoj je nástroj, v rámci partnerstva pre rozvoj krajín pôvodu alebo regiónov pôvodu migrantov. Valorizácia opatrení migrantov a rozvoj v krajinách pôvodu pre nich spolurozvoj je nástroj riadenia migračných tokov, zabezpečenia sprievodných opatrení preto, aby sa imigranti vrátili do krajín pôvodu, vytvorenia takého migračného tlaku, e, zabezpečenia takého, takej bezpečnosti. Obsah politiky spolurozvoja je rôzny podľa toho, aké krajiny sa to týka. Či už ide o Maroko a Francúzsko alebo Mali, tam sú rozdiely v tej ktorej krajine tieto rozdiely interpretácie, ak by sme mali ešte ďalej, majú dopady na výsledky, ktoré sa dosahujú v politike spolurozvoja. Je potrebné počerknúť to, že Francúzsko a Mali boli krajiny, ktoré naj, zašli najďal, najďalej v spolupráci a v spolurozvoji. Ide o kroky, ktoré e, idú naspäť až do 60. rokov, kroky, ktoré sa odzrkazili v podpore rodín v krajinách pôvodu, v presunoch fondov, ale aj prostredníctvom e, komunitárnych e, fondov, ktorými sa financovali sociálne podujatia v dedinách a v regiónoch pôvodu E, migrantov, hlavne v oblasti zdravia, vzdelávania, profesionálneho vzdelávania, prístupu k pitnej vode. Išlo tiež o projekty, ktoré sa týkali územnej výstavby a výstavby infraštruktúry. Vo Francúzsku existujú asi 400 združení pre malických migrantov, ktoré majú zlepšiť ich e, štatút a rozvíjať ich e, regióny pôvodu z tohto východiskového bodu spolu rozvoj začal byť cieľom, ktorý je valorizovaný a sprevádza migrantov v rozvoji ich krajín. Má to byť zásadný nástroj rozvoja krajín pôvodu, nástroj, ktorý doplňa tradičnú politiku spolupráce migranti sú naozaj naozajstnými aktérmi rozvoja nielen vo Francúzsku. Ich príspevok k hospodárskému rozvoju je značný, ale sú to skutoční aktéry rozvoja aj v krajinách pôvodu. Tento proces je spojený s medziministerskou misiou, ktorá je zameraná na spolurozvoj v Mali. A z našej strany spolurozvoj je vnímaný ako politický eh, vzťah medzi, poli- medzi Mali a Francúzskou. 21. decembra 2000 sa podpísala prvá dohoda medzi Mali a Francúzskom o spolurozvoji. Financie, eh, finančné programy eh, z februára 2002 dosahujú miliónové sumy 2005 to je len prvá fáza. Dohovor e, má 5 častí, 5 akčných sektorov, mobilizácia kompetencií malískej e, komunity vo Francúzsku, rozvoj podnikov, rozvoj mládež, ich sociálna integrácia, občianstvo, ktoré si, sa zameriava na mládež, e, teda detí migrantov. Dohovor, e, ktorý sa týka druhej etapy, to bolo podpísané 15. marca 2006 na 3 roky. Suma predstavuje 2 milióny 500 tisíc eur a táto druhá etapa už e, uplynula. Momentálne prebiehajú rokovania pre uh, E, ďalšie pokračovanie spolu rozvojových projektov. Súčasné oznámenie nechce byť bilanciou politiky spolu rozvoja, ale samozrejme, že jedného dňa, keď na to bude ten správna chvíľa, tak e, takúto bilanciu musíme urobiť, aby sme identifikovali aj tie prekážky tých 7-8 rokov skúsenosti, ktoré máme, treba využiť. Spolurozvoj eh, sa nedokázal vymaniť vždy z tej dualistickej koncepcie. Eh, musíme viacej pomáhať eh, tej externej vízii spolurozvoja a v tej, tom číselnom vyjadrení zo všetkých týchto projektov si môžeme e, zobrať to, že tieto projekty, ktoré boli realizované až do roku 2002, je tu 250 projektov medzi 2000, rokom 2004 a 5, 22 projektov na miestnej úrovni, 300 projektov pre ekonomické začlenenie, 43 misií, to sa týka diaspora vedecká a technická, no a 24 misií e, expertov medzi Francúzskou a Mali, tak to by sa to dalo bilancovať. Financovanie e, sa zabezpečuje preto, aby sa venovala pozornosť hlavne prioritným projektom a 8 e, zdrojov pochádza od ostatných partnerov. investície na diálku z júla 2006 e, sa to ošetrilo aj zákonom a na základe týchto skúseností by sme mali premýšľať nad zmenou a mali by sme mať nástroje, ktorými by sme dokázali čeliť súčasným výzvam. Musíme sa opierať o doterajšie skúsenosti. Európska únia by tu mohla zohrávať katalizačnú úlohu, preto aby sme sa dostali ešte ďalej pracovať na určitých objasneniach preto, aby sme odstránili prekážky a dvojznačnosti vo vnímaní spolurozvoja ako konceptu, zabezpečiť objasnenie cieľov, obsahu a obrysov verejnej politiky spolu rozvoja. Orientovať sa viacej v spolurozvoji na produktívny sektor, na vytváranie pracovných príležitostí a pridanej hodnoty. Európa zohráva v tejto súdržnosti úlohu, ktorú hľadáme v oblasti spolurozvoja. Pokiaľ ide o informačné centrum a centrum riadenia migrantov, tento táto, toto centrum bolo vytvorené a založil ho, inauguroval ho komisár Louis Michel 16. oktobra 2008 v Bamaku a tento centrum sa inšpiruje z vyhlásenia e, konferencie v Rabate z roku 2006 a z novembrovej konferencie z Tripolisu z roku 2006. Mali je prvou krajinou, ktorá umožnila vytvorenie takéhoto centra. To je pilotné centrum, mohlo by byť súčasťou podobnej siete, e, siete podobných centier v východnej Afrike. Má 10 miliónový rozpočet a finančný dohovor bol podpísaný 23. oktobra 2007 Sú tu štyri druhy e, misií, e, zlepšenie e, poznatkov o migrantoch, získavanie informácií a sprevádzanie potenciálnych migrantov, ako aj migrantov, ktorých sa vracajú, informácie o právnych otázkach a prevencia obyvateľstva pred nelegálnou migráciou. Valorizácia ľudského, finančného a technického mm, kapitálu sa takýmto spôsobom realizuje a tieto poslania si vyžadujú synergiu s ostatnými e, inštitúciami, s ministerstvom a ostatnými administratívnymi orgánami, orgánmi, napríklad Národnou agentúrou pre zamestnanosť a takisto aj s mimovládnymi organizáciami. v rámci implementácie činností e, tohto centra ešte teraz je skoro preto, aby sme mohli robiť nejaké bilanciu vzhľadom na to, že tento projekt e, je trojročný. Ďakujem. Beaucoup, Ďakujem pekne, pán Diara. A posledným rečníkom je pán Battle, člen britského parlamentu Leeds West e, bol ministerstvom vnútra zahraničných vecí a otázka rozvoja sa ho veľmi týka. Taktiež je to predseda e, britského parlamentného výboru pre globálne záležitosti. Ďakujem pekne. E, hovoril som si, že aj napriek tomu, že som členom House of Commons, a teda výboru v rámci House of Commons, ktorý monitoruje politiku ministra, ktorý je zodpovedný za e, pomoc a rozvoj. Uvažoval som, že ako reakcia na tie e, konverzácie, ktoré priebehli doposiaľ, chcel som zdôrazniť fakt, že by som nebol v parlamente, keby som nebol zvolený tými, ktorí bývajú v tom mojom okrsku. A ja by som chcel vniesť do tohto istý politický realizmus, do tej diskusie. E, v tej oblasti, kde žijem, v podstate to je istý vý, výrez z lícu a z toho, z toho života teda mestského. Sú tam ľudia, ktorí sú vysoko kvalifikovaní, ktorí sú menej kvalifikovaní. V prípade, že ekonomika trpí, tak oni prví prichádzajú o e, prácu. E, došlo k nárastu v období medzi 2000, 2008 z 7 na 12 V mojej oblasti je to 20 a asi na milu no, no, no, tak milu okolo je asi 26 e, jazykov zastúpených v 19. storočí bolo vybudované toto mesto, e, vrátane, e, teda s pomocou aj e, pristahovalcov z Indie. Došli ľudia aj z karibskej oblasti, ktorí zaručili, že fungoval náš systém zdravotníctva a takisto aj verejnej dopravy. A dnes e, sú to aj doktory a musím to zdôrazniť. Dnes v rámci môjho volebného, volebnej oblasti, v prípade, že by odišli migranti preč, tak by sme mali naozaj obrovský problém postarať sa o starších e, ľudí e, v tých e, starobincoch. Keby odišli, tak naozaj by to bol veľký problém. A prečo uvádzam alebo spomínam toto miesto, kde žijem? Pretože si myslím, že tieto veci sa nedajú stiahnuť len na jednu konkrétnu úroveň, či na lokálnu alebo regionálnu. Aj u nás zaznievajú hlasy, ktoré prosia o koherenciu istú v tejto oblasti. Ja musím vždy presviečať tých ľudí, ktorí sú v mojej volebnej oblasti, aby teda respektíve, že my e, v Británii, v Anglicku e, pokračujeme e, v navyšovaní prostriedkov pre migráciu. Každopádne ja sa musím postaviť pred mojich voličov a musím im povedať, že tie prostriedky sa, by sa mali zvýšiť. Ja to chcem naviazať túto diskusiu k diskusiu o tvorbe rozpočtu. A jednu z vecí, ktoré sme spravili dobre, je, že sme pripracovali správu o migrácii a rozvoji. Dobrý názov, dobrá téma, ako vlastne zaručiť, že bude migrácia fungovať za účelom zníženia e, chudoby. To bolo v roku 2003. Čo sme robili posledné týždne? E, vo svetle teda tej finančnej kríze sme volali čo najviac ministrov a naozaj aj vodcov ostatných strán e, a my sme ich prosili o to posledné týždne, aby e, posvetnili tak povedať ten rozpočet, aby navýšili tu, tie príspevky do časti A a som rád, že tieto veci boli odsúhlasené a je dôležité, že to našlo aj podporu v tej mojej oblasti. A tým sa dostávam k nasledovnému. Celá otázka migrácie by mala byť vnímaná ako vzájomne prospešná a chcem e, sa venovať e, tejto myšlienke spolu rozvoja a partnerstva, vzájomného, vzájomného prospechu. Mohol by som udávať čísla, koľko Británia získava z migrácie podľa, teda z pohľadu ekonomiky 6 miliard e, ročne. Kebyže odišli, tak by ešte do väčších problémov by sa dostala ekonomika, ako je v súčasnosti vo finančnej kríze. Čiže musíme sa na to pozitívne pozerať. Potrebujem podporu tých mojich voličov z mojej oblasti a výzvo by bolo či by sa nám podarilo v rámci nového uvažovania, ktorý vyvoláva tá, nová, tá, tá, tá kríza, či treba nastojiť na tom, že je to nový fenomén migrácia, či môže fungovať ako náhrada rozvoja. Je naozaj výrazná migrácia v samotnej krajine a tak ako niekto dnes poukázal, netreba podceňovať ani presun do mestských častí, do miest sme mestskou planetou, čiže dochádza aj takýmto presunom. 15 miliónov z, toho A, z tej A časti alebo oddelu A v rámci rozpočtu ide e, smerom e, na e, teda tých, tých, ktorí prišli z Indie. Snažím sa tu teda vytvoriť isté, isté prepojenie aj teda s touto časťou rozpočtu. Je tu takisto aj rozmer e, rozvojový, ktorý sa týka migrácie, ktorý bol uvedený ako to ale zakomponujeme do celého? E, ten záver, ktorý sme prišli v rámci správy, je, že správne riadená migrácia môže mať výrazné dosahy z pohľadu ekonomického a politického z dôvodu prepojenia, ktoré vytvára medzi krajinami. A myslím si, že v minulosti sme mali tendenciu vnímať migráciu ako zapínať, e, zapnúť, teda vypnúť, zapnúť, vypnúť. Čiže zavoláme, aby ste zlepšili situáciu a potom vás takové zodvoláme alebo pošleme preč, keď sa veci zhoršujú takto e, ľudia e, vnímajú tie posolstva, ktoré vychádzajú z politiky koherencie. Jedna z vecí alebo z hlasov, ktoré zaznievajú aj v rámci mojej oblasti, je istá, istá prozba o rozlišovanie medzi migráciou a žiadosťou o azyl. 9-ročný školák e, v rámci tej mojej oblasti hovoril o tom, že mala, mala priateľku teda v škole, ktorá bola dcerou azylanta a ona sa pýtala, či nemôžem povedať eh, novinám, že v podstate za tými azylantami sa skrýva aj kopa, kopa teda nešťastných osudov a že je s nimi nakladané nesprávne. Média skôr prispievajú k dizonancii istému nesúladu a nie koherencii, ktorú by sme si žiadali v týchto otázkach. Ľudia hovorili o tých prevodoch finančných, a dochádza k znižovaniu počtu, alebo teda objemu takýchto platieb, ale malo by to byť každopádne podľa mňa integrované do programov rozvoja, tak aby, to bol, aby tieto sumy boli investované vhodne v krajinách pôvodu. Isté nevyhnutne e, isté prepojenie medzi týmito sumami, medzi týmito prevodmi a medzi rozvojom. To sme konštatovali aj v našej správe, čiže celá e, tá otázka koordinácie pre vzájomný prospech a teda aj formou vyčlenovania prostriedkov cez, cez rozpočet a takisto tvorby kapacít. To všetko by malo byť e, súčasťou tohoto celého. Ale ako to zaručiť ako proces, to len nadnášam ako otázku. Druhá vec sa týkala, a myslím si, že to rezonuje ako silná téma, aj v mojej oblasti treba jednoznačné politiky pre migráciu, pre e, zákonnú migráciu, ale takisto treba riešiť aj nezákonnú migráciu, vrátane e, obchodovania s ľuďmi treba podporiť práva migrantov cez legislatívu a cez vymáhanie legislatívy a takisto treba zaručiť prístup k sociálnym a zdravotníckým službám. A treba naozaj e, riešiť aj tých e, vedúcich gangov, ktorí privážajú ľudí, ktorí pracujú potom v polnohospodárskom sektore, ktorí sú nechránení, nedostatočne chránení. A ešte letmo chcem eh, spomenúť otázku, prečo vlastne zdôrazňujeme dočasnú migráciu a eh, dvojsmerný tok a teda podporujeme niektorých migrantov, aby sa vracali späť do svojich krajín. Nejde o to, aby sa vracali späť do krajín pôvodu, aby tam ostali. Treba ich eh, dostať a spraviť súčasťou politiky rozvoja a takto zaručiť partnerstvo naozaj, aby to bolo na spoločný osoch. Ja som za reštrukturalizáciu vzťahu medzi severom a juhom troška dobrých správ, e, pokiaľ ide o Evelyn. Ona hovorila o doktoroch e, z roku 2000, ktorí boli v Manchestri, z Malavy. E, my sme to riešili hneď, priamo, a je program uzavrený spolu s vládou z Malavy, ktorý má posilniť kapacity v verejnom zdravotníckom sektore v Malavi. Je tam program, ktorý zdvojnásobuje počet sestier, strojnásobuje počet doktorov v Malavi, teda vo verejnom sektore v Malavi a takisto sa zvyšujú isté, isté kapacity na školenie, e, navyšujú sa tam e, príjmy, prispievajú tam aj teda e, občania z mojej volebnej oblasti a snažia sa takto zarušiť nižšiu fluktuáciu a zvýšiť počet tých, ktorí pracujú teda v Malavi a ktorí sú teraz domáceho prostredia ja navrhujem troška iný pomer v rámci toho partnerstva, alebo mohlo by to partnerstvo vyzerať troška ináč, keby sme to prehodnotili. Koherencia politiky je nevyhnutná aj v rámci národných jednotlivých členských štátov, pretože aj u nás napríklad vychádzajú úžasné a honosné správy o rozvoji z jednotlivých e, ministerstiev, ale zdá sa, že to nikdy nenájde toho správneho adresáta, že to niekde uviazne a preto sú vysielané aj nejaké zmiešané signály. A tu treba začínať na lokálnej úrovni, nielen v Británii, ale vrátane krajín pôvodu. Naozaj treba si nanovo zadefinovať, ako tie politiky majú fungovať ja som mal pocit v parlamente, že naozaj e, nebezpečenstvo, nielen to, že opomenieme e, ten súvis e, medzi rozvojom a migráciou. Ja som sa každopádne snažil navrhnúť premiérovi, aby teraz sa dostala, dostala otázka nezamestnanosti a tej chudoby do centrálnej pozornosti keď sa nebudeme snažiť teda len navyšovať imania bank, ale budeme uvažovať nad takýmito vecami, tak možno sa nám podarí e, vydať sa smerom vzájomnej spolupráce a bude to vzťah, ktorý bude vzťah hodný 21. storočia, bude to iný ekonomický model, bude to udržateľné e, v tomto 21. storočí a e, nebudeme musieť nejakým spôsobom spoliehať na to, že ľudia sa dostanú do, do chudoby a že potom budú prichádzať k nám a budú nám zvyšovať povedzme úroveň ich, ich príspevkom do pracovného trhu. Čiže nemôžeme ich ponechať osudu, týchto chudobných. E, my sa musíme zamyslieť nad tým, čo by sa stalo, keby sme ich dali do centra nášho politického sociálneho uvažovania. Ďakujem. E, Ďakujem pekne e, našim rečníkom a teraz dám slovo niektorým kolegom, ktorí tým, že je tu veľa príspevkov, máme už 10 žiadostí o slovo, čiže poprosím, aby ste rešpektovali časový priestor dvoch minút. Prvý rečník, ktorý dnes ráno nedostal slovo, je pán Čarakopulos. Áno, máte dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Ja by som eh, chcel eh, skutočne vzdať, eh, vzdať hold tej myšlienke zorganizovať dnešnú konferenciu. Musíme sa usilovať o zabezpečenie lepší život a toto úsilie nebude utichať dovtedy, kým existujú hľadujúci a musíme skutočne e, sa popasovať s týmito problémy. Inak bude, budú prichádzať neustále toky. Na, môj domovský štát je rajom na zemi pre mnohých z tých migrantov, ktoré ku nám pri, prichádzajú. E, Európa by sa mohla, mohla ovodná, obohnať e, elektrickými plotmi a napriek tomu nepotlačíme migráciu. Grécko, moja domovina, vzhľadom na svoju geografickú polohu, predstavuje eh, hranicu Európy s Áziou a zrejme je to krajina, ktorá je vystavená najväčším migračným tlakom. Tak ako povedal predrečník, eh, treba eh, sa skutočne zaoberať tými ľuďmi, ktorí sa snažia zneužiť zuboženú polohu migrantov. Musíme e, sa skutočne zamerať na dôvody, kvôli ktorým migranti opúšťajú domovinu, chudoba a zbedačenie, e, ekonomická finančná kríza, ktorá otria sa e, ekonomikami EÚ, nás postaví pred nové výzvy, pred novú situáciu aj v prípade migračnej politiky EÚ môže sa znovu oživiť myslenie xenofóbneho charakteru. Už e, tisíce pracovných miest e, odišlo, odišlo zo scény a to znamená, že tisíce Európanov sú bez práce a ozývajú sa čoraz radikálnejšie hlasy. Môže sa stať to, že ľudia začnú obviňovať migrantov e, za to, že sa zhoršuje stav zamestnanosti. Tak ako povedal pán Románov dnes do poludnia. Ako sa teda postaviť k tomuto nebezpečenstvu? Treba hľadať určitú vyváženosť medzi väčšou merou kontroly zameranou na nelegálnu migráciu a na druhej strane e, skutočne zabezpečiť to, aby nelegálna migrácia nebola živelná. Slovo má pán Armando Franca. Franco. A člen Európskeho parlamentu nie je tu. Takže potom žiadalo slovo pani Boniver, Taliansko. Pani Boniver Dávam vám slovo. Eh, Ďakujem, pán predseda. Diskusia ktorá tu prebieha, eh, sa odvíja akoby na dvoch úrovniach. Eh, prvá úroveň je tá, ktorou sa zoberajú naši experti veľmi osvieteným spôsobom napríklad Jean-Pierre Garçon, ktorý hovoril o určitom pokritectve v otázke migrácie. Musíme <clears throat> sa zamyslieť nad tým, že toto je eh, fenomén eh, Európy, ktorý má veľký význam, bude mať dopad na hospodárstvo, na demografické zloženie a aj sa môže dotknúť e, demokracie. Je to teda e, e, všade prítomný fenomén, ktorý sa ťažko zvláda. V mojej donovine máme 4,5 milióna cudzincov, migrantov a ide o migrantov, ktorí u nás žijú už v druhej, tretej generácii. Hlavný problém Talianska a mnohých iných štátov je to, aby účinne, e, účinne reagovali na nelegálnu migráciu tam došlo k narastu o 60 v roku 2008, ak to porovnáme s predošlými rokmi. To sú závažné problémy, s ktorými, ktoré treba riešiť. Je treba mať neustále na zreteli to, že problémy súvisiace s migráciou by mohli poviesť k oživovaniu xenofobných tendencií a našou úlohou je potlačiť takéto prejavy. Vzhľadom na finančnú krízu Nesmieme strkať hlavu do piesku, musíme sa k tomu postaviť. Vzhľadom na to, že migranti e, požívajú určité e, e, nepožívajú istotu pracovného miesta. Často sú prvými, ktorí prichádzajú o, o miesto pri krátení pracovných miest. Prezident Mm, Svetovej banky e, konštatoval tento týždeň, že by mal byť zastavený e, fond pre tie zraniteľné časti populácie, kde e, budú príspevky vo výške 0,7 práve s orientáciou na tie hospodárstva, ktoré sa zmietajú v problémoch musíme pomáhať rozvojovým krajinám a ich chudobným zložkám. Ďakujem. Slovo má pani Kapelo Mafura Lesoto. No, Prepačte, pán. Ospravedlňuje sa, pán predseda. When I heard of, uh, you know, uh, the call of this uh, high profile keď som sa dozvedel o zvolaní tejto konferencie na vysokej úrovni, prvú otázku, ktorú som si položil, kto to zvoláva a prečo sa to zvoláva? E, pretože tie otázky, ktorým sa venuje táto konferencia, nie sú novinkami, e, e, sú to pretrvávajúce problematické okruhy. Skutočne nastolujem tieto aspekty, pretože vš- pretože e, veľmi často všetkých nás obvinujú daňoví poplatníci, že len sedíme, rokujeme, organizujeme semináre. Určite, keď skončí táto konferencia, dokumentácia k nej skončí niekde v poličkách. Preto si potreba položiť otázku, čo ďalej, čo po tejto konferencii. E, pán predseda, uvedomujem si, že mám len dve minúty, ale to, čo tu odznelo o, o migrácii, sa často točilo okolo remitancií. A to je jediná výhoda migrácie, eh, ak, ak, ak, sa, eh, ak uvažujeme o, o, o domovskej štáte migrantov. Remitancie skončia len v domácnosti toho migranta, ale e, nič viac toho nie je. E, zaškolenie, vzdelávanie tej osoby, ktorá migrovala, sú stratené vložené prostriedky. To znamená, vláda domovskej štáty migranta vlastne ťaha za kratší koniec. Ak prídete o tieto schopnosti, čo to znamená zo sociálneho hľadiska? Vždy sa len hovorilo o remintanciách, o ničom inom sa nehovorí. Únik mozgov. Kam unikajú tie mozgy? odchádzajú tie mozgy do Európy, kde je vysoká životná úroveň. E, my v Afrike ich označujeme, ich označujeme, že sú to expatrioti. A tí naši expatrioti v Európe sú robotníci. Takže treba sa zamyslieť nad tým, e, že tieto toky bežia už pridlho a nič sa s tým nerobí. A je tu celý rad ďalších vecí, ako e, ekonomická strata, takisto ako je otázka sociálneho postavenia dotknutých rodín. Ďakujem. E. Ďakujeme pekne a ospravedlňujem sa na prerušenie. A teraz dám slovo pánovi Carlotto Marguest, Portugalsko. E Ďakujem Európskemu parlamentu a komisii za zorganizovanie tohto podujatia. To je veľmi dôležitá chvíľa a mm, potrebujeme sa sústrediť na rozličné krízy, finančná, environmentálna, úverová, ekonomická a podobne. Všetky majú vplyv na migráciu. Musíme posilniť eh, konzistentnosť, spoluprácu a solidaritu medzi krajinami, ale aj kontinentami. Niektorí si myslia, že by tu mohol byť eh, určitý e, pocit, že táto spolupráca zlyhala, ale nie na to dôvod. Všetci sú schopní spolu nažívať. Prečo nie my? Moja krajina vždy poskytovala imigrantom a ľuďom z Afriky e, prístrešie. No, musíme mať e, európske investície do tretich krajín, ktoré majú sociálne a environmentálne dopady, teda sú zamerané na rozvíjanie dobrého mm, rozvoja, dobrých trendov. Myšlienka podpora, podpory zdravia, vzdelávania, udržateľného rozvoja, dažďových pralesov, transfer technológií, len malá časť technológií môže byť exportovaná do partnerských krajín a môže to mať ale zásadný vplyv. Sú aj ďalšie dobré príklady, ktoré by som mohol spomenúť mm, počas Čaje zo Sri Lanky sú predmetom fair trade, e, to má tiež pozitívny vplyv. Ďakujem pekne, pán Marquez, a teraz dám slovo pánovi Defe Osomo z Nigerie. Oui. Nie je tu. Pán Osomo, nie? Nie je tu zatiaľ. Dobre, takže slovo dáme nasledujúcemu rečníkovi na zoznáme. Pán Pimenta z Portugalska máte slovo. Merci. Prepačte, páni, ospravedlňuje sa pán pred... Gérard Depré. <laughs> Ďakujem, Gerard. Gratulujem Európskemu parlamentu a takisto aj CD za to, že zorganizovali túto konferenciu. Naozaj toto je moment neistoty v rámci hospodárskej krízy a nemali by sme sa snažiť zakrývať si oči pred týmto faktom alebo ho podceňovať. Vieme, že tie výzvy, ktorým čelíme, sú obrovské. Som si istá a verím, že v blízkej budúcnosti e, sa dočkáme zlepšenia a e, opätovného narodenia, tak povediac, e, a že sa nám podarí nájsť cestu von z týchto problémov. Migrácia je globálnym fenoménom a globálnou výzvou a teda jediné, čo nám zostáva, je naďalej podporovať eh, rozvíjajúce sa krajiny a pokúšať sa implementovať eh, konzistentné politiky v oblasti migrácie, ktoré umožňa migrantom eh, sa správne integrovať do spoločnosti, do ktorých vstupujú. OECD sa domnieva, že Portugalsku sa darí dobre, pokiaľ ide o tento systém a my sme na to hrdí, tak ako povedal už rečník predo mnou, my sme boli krajinou ktorá vysielala migrantov po celé stáročia a teraz sme sa stali príjimateľmi, opačne, príjimateľmi migrantov. My budeme musieť implementovať politiky, ktoré e, budú zmysluplné a ktoré e, takisto schvaluje aj OECD. Takisto tam zazneli niektoré odporúčania smerom na Portugalsko. Chcem sa o ne podeliť s vami. Sú tri. Podľa OECD Portugalsko by malo zapojiť vo väčšej miere sociálnych partnerov do otázok, otázok migrácie a takisto integrácie migrantov, čo by viedlo k zníženiu xenofóbie. Takisto uviedli, že Portugalsko si musí zlepšiť eh, politiku bývania. V súčasnosti sa tým zaoberáme. Ďalšie odporúčanie sa týkalo nasledovnej veci a síce zlepšenie podnikateľského aspektu migrantských spoločenství, spoločenství migrantov. Aj napriek kríze, v ktorej sa zmietame, e, bude sa Portugalsko nadalej snažiť implementovať politiky, ktoré e, hájí OECD, alebo ktoré propaguje, pretože sme presvedčení, pán predseda, že sa nám e, podarí dosiahnuť viac kultúrnu spoločnosť, ktorá bude vykazovať väčšiu solidaritu. Ďakujem, pani Pimenta. pán, respektíve pani William eh, zo Seychelles. Je to pán. Áno, ja som si veľmi pozorne, pán predseda, vypočul eh, všetkých, ktorí prezentovali. Áno, oni povedali ste fakty, ktoré nepopieram, avšak eh, snažím sa vzťahnuť ten prípad mojej krajiny k tomu, čo zaznelo. Seychelles ako krajina, ktorá má stredný príjem, často sa pripomína vysoký HDP na, na hlavu a tým pádom nie sme Eh, oprávnení poberať eh, niektoré eh, priame rozvojové pomocné prostriedky. My sme napriek tomu museli zachovávať ekonomickú stabilitu a to nie je jednoduché, hlavne keď ste čistým importérom energetiky, teda energetických produktov a potravín. Isté špecifické vlastnosti, ktoré nás robia zraniteľnými, to všetko sa odráža aj v programe rozvojovej pomoci aká nádej sa nám núka s podobnými krajinami ako sme my, keď e, v podstate nie je možné príjmať niektoré správne riešenia na e, tento problém. Akú nádej máme, keď v rámci takto, takéhoto tzv. partnerstva vládne strach a nedostatok dôvery, pokiaľ ide o teda vytvorenie takýchto partnerstiev? Môžeme sa dohodnúť aspoň raz na úprimných záväzkoch, akceptovať tú realitu a akceptovať tie vlády a pretaviť slova do činov Eh, tie pertinentné otázky sú, pán predseda. Existuje globálny unilaterálny záväzok eh, smerom k riešeniu globálnych problémov tak, aby sa dala kontrolovať migrácia. Existuje vôľa dosiahnuť správnu rovnováhu tak, aby bola zredukovaná chudoba, aby boli vytvorené a posilnené kapacity v rámci procesu partnerstva za účelom kontroly migrácie. Aké konkrétne a komplexné plány máme pred sebou v podobe nejakých cestovných map, ktoré by boli e, za účelom, teda prijaté za účelom e, e, riešenia niektorých nedostatkov. Sme ochotní spraviť ten krok nad rámec, aby sme naozaj e, dosiahli ten rozdiel. Máme to srdce a naozaj sme schopní chytiť toho býka za rohy alebo ho držíme za chvost. A je tu istý monštr, monštrum, monštrum, ktoré prerastá tie rozmery normálne a ktorý je už nezvládnutelný. Chceme poprosiť, aby ste nám dali správnu pomoc, aby sme mohli naše, aby naše pastviny boli zelené, avšak nemusia byť zelenšie, ako sú tie vaše. Ďakujem, pán predseda. Euh, ďakujem pekne, pán William. Naozaj som rád, že tieto otázky smerovali na panelistov. Oni budú mať tú čest odpovedať na ne. Nebudem to ja. Teraz pani Santana zo Španielska. Príjemné popoludne, ďakujem pekne za priestor. Som z Kanárskych ostrovov Kanárske ostrovy už zazneli viackrát dnes a nebolo to náhodou, nakoľko my sme e, ostrovom, ktorý susedí s Afrikou. Samozrejme je tam taký obrovský rozdiel, pokiaľ ide o slobodu a príjem, keď porovnáme Kanárske ostrovy a Afriku. Čiže je logické, že sme naozaj mimoriadne citliví na otázky migrácie e, v tom mojom prostredí e, predtým ľudia odchádzali z Kanárskych ostrovov a teraz sa tam vracajú. E, príčina býva rovnaká, je to nedostatok slobody a takisto hlad. Čiže musíme naďalej bojovať eh, s tými príčinami, ktoré vedú ľudí k migrácii. Musíme prijímať komplexné politiky spolupráce a dialogu. Potrebujeme spoločné politiky krajinách pôvodu, krajinách, cieľových krajinách a tranzitných krajinách. Čiže naozaj je tam veľká, veľa roboty pred nami a máme všetci kolektívnu zodpovednosť ja chcem vyzvať k tomu, aby bol nastolený právny poriadok. Tam, kde neexistuje legislatíva, kde nie je právo, ktoré by riešilo migráciu, tak často dochádza e, k zneužívaniu a teda využívaniu, vykoristovaniu tých migrantov. Tie rozvojové krajiny majú ešte pred sebou veľa práce a mali by sme sa ale ponasnažiť, aby sme dosiahli teda tie mileniové rozvojové ciele. A musíme e, sa zaviazať k eradikácii tak chudoby, ako aj hladu v tých najchudobnejších častiach sveta. Dúfam, že zvládneme aj tú finančnú krízu a do roku 2010 sa podarí zvýšiť podporu aj zo strany Európy, pokiaľ ide o dosiahnutie mileniových cieľov rozvojových. V Španielsku sa sústredíme na dva projekty. Stratégia integrácie. Integrácia dnes zaznievala pomerne často ale to netýka sa len tých, ktorí prichádzajú, ale aj tých, ktorí sú už tam. Ide o občianstvo, ide o plány v tejto oblasti, o posilnenie občianstva, ale takisto aj plán pre rozvojovú spoluprácu nad rámec roku 2010, 2011, 2012. Nemôžeme riešiť tento problém iba ak sa nám podarí nájsť ekonomické zdroje. A som presvedčená, že tu nám máme možnosti, ako znížiť chudobu a ako dosiahnuť a približiť sa mileniovým cieľom, pretože toto sú politiky, ktoré sú dôležité aj v časoch krízy. A ja musím konštatovať, že som spokojná s faktom, že žijem v Európe, pretože som eh, chránená. Ja chcem zaručiť, aby všetci občania, kdekoľvek sa už nachádzajú, môžu požívať rovnakú mieru ochrany. Santana. A ďakujem pekne, pani Santana. Pán Kieres eh, z Polského senátu. Pán Kieres. Áno, som z Polska, pán predseda, som z krajiny, ktorá pristúpila k EU v roku 2004. Čiže som z tej skupiny 12 krajín. A teraz využijem možnosť hovoriť e, o svojom materinskom jazyku. Lebo predpokladám, že tak lepšie vyjadrím moje myšlienky aj moje otázky. E, v prvom rade dnešná konferencia sa aspoň tejto časti týka víziev, e, ktorým čelia e, predstaviteľa parlamentu. A tak ako uviedol pán Betel, poslancovia parlamentu, teda nie sme poslancami len našich národných parlamentov, ale takisto zastupujeme regionálnu úroveň a takisto aj e, nižšie úrovne samozprávy. My by sme sa mali pokúšať o koordinovanie našich postupov a to nielen na úrovni House of Commons alebo Polského Sejmu, Senátu, nielen v španielskom Cortés, ale aj v rámci našich oblastí, našich e, spoločenstvách a iných samozprávnych jednotkách. Ďalším problémom je migrácia medzi severom a juhom a dnes e, v mojej krajine dochádza k prepojeniu medzi iným typom migrácie, medzi východom a západom, nakoľko Polsko figuruje ako tranzitná krajina v súčasnosti, alebo je takisto aj konečnou destináciou pre e, migrantov nielen zo susedných krajín, ale takisto aj pre mnohých Vietnamcov, Číňanov alebo iných e, imigrantov z azijských krajín. A toto je problém, ktorému bude e, Európa čeliť. Teraz by som sa chcel obrátiť na pána Betela. Máte e, pravdu, keď ste vyslovili želanie spolupracovať nielen medzi sebou, ale takisto spolupracovať e, s tými ostatnými spoločnosťami. Keď som sem dnes išiel, tak som videl obrázok e, z britského mesta, kde protestovali miestni obyvateľ alebo miestni pracovníci proti prílevu polských stavebných pracovníkov. To je jeden z fenoménov, ktoré sa stretávame. Ďakujem, pán Kire. Slovo dám <clears throat> poslednému rečníkovi na zozname. Ide o pani Lel z Nemecka. Ja, Dank, Ďakujem pekne, pán predseda. Lalis eh, je prvé meno, nevadí, keď ma tak oslovíte. Chcel som poukázať ešte na jednu vec a síce Nemecko sa môže oprieť o 50 rokov e, predchádzajúcich skúseností s migráciou, alebo teda práce s migráciou a je veľmi naozaj napínavé sledovať e, diskusiu dnes o tom, ako spraviť migráciu súčasťou rozvojovej pomoci alebo rozvoja. Chcela by som ešte na dve veci poukázať. E, sú predmetom intenzívnej diskusie aj u nás, hlavne pokiaľ ide o schopnosť prijímať, teda spoločnosti, ktorá prijíma migrantov. Tam očakávajú obyvateľia, že musia sa stať z tých e, gastarbajterov e, občania v istej fáze, ktorí budú požívať plné práva ako ostatní. My máme 50 e, rokov skúseností s migráciou a začali sme pri gastarbeiteroch. Dnes už zaznievajú postrhy o cirkulárnej migrácii a otázka je, že či nedávame nové etikety na staré vzory migrácie. A tu nám naozaj treba sa zamyslieť nad tým, či e, tie chyby, ktoré sa e, vyskytovali pri tých starých migračných tokoch, či ich ešte nás e, zopakovať. A ďalej, úspech migrantov zaručuje len istá kultúrna asimilácia alebo istá kultúrna adaptácia. A keď si ja predstavím, že ľudia v tej krajine, do ktorej prichádzajú, že sa neustále zaoberajú tým, ako ich ako by mohli pomôcť ich krajine pôvodu, potom im neostáva žiadna energia na to, aby sa integrovali do tej krajiny, kde prichádzajú. Ja teda hovorím ako poslankyňa krajiny, ktorá prijíma takýchto migrantov. Ako sa rozhodnú prísť k nám, tak mali by ašpirovať na občianstvo, mali by sa cítiť dobre a dúfam, že raz sa z Nemecka stane pre nich domov a nemali by permanentne počítať s tým, že sa by mali vrátiť eventuálne ako dobre vyškolené pracovné sily. Čiže chcela by som aj takýto zretel, takéto hľadisko E, prezentovať. Mnohí to budú vnímať ako egoistické e, z pohľadu krajiny, ktorá prijíma e, takýchto migrantov a azylantov, ale myslím si, že aj toto vedie k zvýšeniu akceptácie. Chcem ale poukázať na to, že diskriminácia sa deje väčšinou tam, kde ľudia nie sú schopní sa kultúrne adaptovať na spoločnosť. Ďakujem. Uh, merci, Ďakujem pekne a prepačte moju neznalosť vášho kresného mená a priezviska. Slovo dám pánovi Johnsovi, členovia, členovi ďalšieho panelu. Máte 12 minút. Ďakujem, máme veľmi málo času, tak poprosím, e, e, opýtam sa každého z panelistov, či majú záujem sa ešte vyjadriť. Každý by mal mať dve minúty a pôjdeme v opačnom poradí, než prezentovali e, svoje názory. Takže pán Bartl, ktorý hovorí bez mikrofónu zatiaľ. Ja chcem ešte raz zdôrazniť to posolstvo, ktoré som chcel eh, tlmočiť mojim, e, mojou prezentáciou. Treba skutočne integrovať migračné politiky do rozvoja. Teraz dozrel čas preto, aby sme to zakomponovali do všetkých našich relevantných stratégií. Zároveň by som nadviazal na to, čo povedala naša nemecká e, kolegyňa. Myslím si, že to nejde o sebecký prístup. Ide o e, pridelenie práv ľuďom a zároveň myslieť aj na rozvoj. Tragické je to, že e, celkom sa nám darí v pohybe tovaru a služieb, aj v pohybe peňazí, ale keď ide o ľudí, tam máme problémy. Veľmi často sa objavujú bariéry a reakcie nie. Možno v 21. storočí sa nám podarí nájsť cesty, ktoré zabezpečia zachovanie dôstojnosti osôb, e, rovnaké práva ako Eh, občania a eh, aby viac ľudí mali právo zúčastňovať sa na živote spoločenstva. A to skutočne by malo byť súčasťou eh, rozvojovej politiky. Nie, že sever by mal pomáhať juhu pomocou, ale mali by sme sa previazať, sklbiť naše úsilie v 21. storočí. Pán Diara, máte dve minúty. Euh, Áno, ďakujem. Vrátim sa k tým mnohým otázkám, ktoré tu odzneli od dnešného rána a aj dnes popoludní. Je tu veľa rečníkov, ktorí hovoria, že musíme prestať s, tou s tým pokritectvom v migračných otázkach. Ja s tým úplne súhlasím a mm, migrácie v niektorých krajinách musíme prestať tak e, mm, diabolizovať. Musíme ju riešiť na miestnej úrovni, tak ako to povedal predrečník, ale tiež aj na medzinárodnej úrovni. Musíme úlohu a kroky e, migrácie pre niektoré krajiny spozitívniť. Ja som počul e, predstaviteľov krajín, ako je Portugalsko alebo Taliansko a Španielsko, že my sme krajiny imigrácie, alebo boli sme krajinami imigrácie a dnes sme cieľovými krajinami. Otázka migrácie je zásadná a ekonomická. Je to otázka, ktorá je zásadne spojená s rozvojou v Afrike ľudia neodchádzajú pre radosť, alebo len tak napríklad Mali. Je to zásadná ekonomická otázka spojená s problematikou rozvoja. Myslím si, že toto nás musí viesť e, k zamysleniu sa nad tým, ako medzi Európou a Afrikou by bolo možné zharmonizovať alebo harmonizovať túto súdržnosť, túto logiku v politike migrácie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pana Vermatis, máte dve minúty. Ďakujem za slovo. Ja budem reagovať na pána Msota a poukázal na dve veci, ktoré sú veľmi dôležité. Hovoril o úniku mozgov zo školskej sféry. A tento výbor, ako aj moja správa, a mnohí v Európskom parlamente súhlasia s tým, že potrebujeme mať školy a učiteľov v tých krajinách, z ktorých prichádzajú migranti. A e, musia tam byť učitelia, ktoré budú vzdelávať deti, aby sa naučili písať a čítať, aby boli gramotní, pretože negramotnosť znamená, že sa k ním nedostanú informácie. E, a e, je a vlastne jediný spôsob, ktorý majú na učenie sa je počúvať rozhlas. Nemôžu si prečítať napríklad noviny. To sa hovorí o tom, že tí najlepší, najšikovnejší odchádzajú zo svojej domoviny. E, veď e, Európa je veľkým lákadlom, ale mali by sme urobiť viac preto, aby mali dôvod vrátiť sa zo svojej domoviny, a pretože budú mať istotu, že tam budú zohrávať nejakú dôležitú úlohu. Myslím si, že aj médiá v tejto otázke zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. Spomeniem BBC. Snažia sa zaškolovať novinárov z afrických štátov, aby dokázali uviezť do života noviny, tlač, rozhlasovú stanicu, aby skutočne E, takto dokázali e, rozširovať informácie. Ďakujem a posledné slovo má kolega. Aby som reagoval na slova polského poslanca, e, tak národné parlamenty musia mať transparentné procesy ohľadom migrácie a nerozdúchávať xenofóbne tendencie. Mm, hovorím o skúsenostiach z vlastného štátu, z Austrálie. E, skutočne poslanci parlamenty musia mať také e, kontakty s verejnosťou a s médiami, aby vedeli logickým, zrozumiteľným spôsobom popísať situáciu, vysvetliť, prečo sú tam výkyvy, aká je správna národná politika v tejto otázke. Pán, e, pani Achogun sa vyjadrila k, od, e, z, zo spolkovej e, vlády sa vyjadrila k tej permanentnej povahy gastarbeiterov. Musíme si uvedomiť, že cirkulačná migrácia je len iný otienok gastarbeiterov a za, e, môže to súvisieť s určitými osobitými ekonomickými podmienkami a, a určite to nie je niečo kľúčové pre Austráliu. Ak by som bol tretia generácia Turkov, bolo by trošku čudné, ak by ma niekto nutil vrátiť sa do Ankary alebo do Istanbulu, ktoré, mesta, ktoré mi nič nehovoria. A pretože takíto ľudia už zapustili korene v Európe treba formulovať jednoznačné pravidlá, že ak takí migranti dorazia do cudzieho štátu, ak dodržiavajú e, právo, poriadok, ak e, sú tam stanovenú, stanovené obdobie, tak môžu očakávať určitú zmenu svojho štatutu. Ehm, určite iná je situácia tých, ktorí si sú na Mali alebo Sierra Leone dnes, ale nemôžete rovnako pristupovať k tým ďalším generáciám ľudí tohto pôvodu, ktorí žijú ehm, v našich štátoch. No, máme ešte zvyšných 12 minút a využijem ich na tri záverečné sumarizujúce stanoviska. Čo sa týka rozvoja a, a, a súvislosti s medzinárodnou migráciou, myslím si, že sme si to uvedomujeme veľmi dobre. Hovorili sa tu o remitanciách, o únikoch mozgov, hovorilo sa tu o cirkulačnej migrácii, hovorilo sa tu o diaspore a e, jej úlohe a potom sa tu hovorilo o otázke určitej finančnej pomisii. Myslím si, že táto diskusia priniesla aj dva nové odnenky a to sú klasické problémy, dôslednej politiky súdržnosti. To znamená e, veci, ktoré ak zdanlivo nemajú dopad na rozvoj, ale v reáli majú dopad na, na e, e, rozvoj. Takže Hovorilo sa tu o rôznych aspektoch, ktoré sa preberajú na pôde Európskeho parlamentu, ale zväčša sú to otázky, ktoré zostávajú len v rámci siene niektorého výboru a nedostanú sa ďalej. Ekonomický výbor niečo preberá, nedostane sa do nášho výboru rozvoja a sme k tomu kompetentní. Druhá poznámka, ktorú mám, sa týka toho, že sú určité špecifické otázky súdržnosti práve v súvislosti s migráciou. Čo mám na mysli? Je to napätie pri dosiahnutí občianstva, e, ďalej sú to mechanizmy, e, ktoré, e, sú na, ktoré napomáhajú cirkulačnej migrácii a tak ďalej. Myslím si, že sa tu objavilo veľa postrehov podnetov a e, e, ja poukážem na dva aspekty. Čiže je tu napätie medzi znižovanie chudoby a potom znižovanie chudoby, ktorý je jedno zo základných dôvodov migrácie. Znižovanie chudoby by malo napomáhať našim cieľom v oblasti e, pomoci a rozvoja, ako aj problémom, ktoré súvisia s medzinárodnou migráciou. Pani Hufkins povedala hneď na úvod dnešného sede, popolnejšieho sedenia, a to, že tí migranti, drvivá väčšina z nich neprichádzajú z najchudobnejších štátov a oni sami nie sú najchudobnejšími osobami. Čiže je akýsi nesúlod medzi medzi medzinárodnou migráciou a spoluprácou v oblasti riešenia migrácie. Čiže je jaký nesú, akýsi nesúlad medzi týmito dvoma oblastiami tvorby politik. A ešte ďalšia, ďalšia, špe, ďalšia špecif, ďalšie špecifikum e, rozvoja migrácie je otázka di, diaspory a e, toho, čo označujeme ako, ako spoločný rozvoj, alebo, ale súbežný rozvoj. O tom hovoril pán Mavramatis e, a bol tu uvedený zaujímavý príklad z Mali Diaspora predstavuje oblasť koncipovania politiky, ktorá je často zanedbávaná, e, napríklad v oblasti polnohospodárstva alebo v obchodných otázkach. A ešte je tu tretia poznámka, ktorá trošku ustala v úzadí, ale zasluhuje si väčšiu pozornosť. Ide o úlohu e, poslancov a úlohu parlamentov. Parlament je pôda, kde sa možno k tomu vyjadrovať, príjmať uznesenia. E, tam je skutočne priestor e, na to, kde môžu rôzne štáty o tom hovoriť, veď sú to výbory, ktoré majú na starosti obchod, polnohospodárstvo, medzinárodný rozvoj, medzi, e, otázky súvisiace s medzinárodnou migráciou. Čiže parlament môže predstavať fórum na výmenu informácií, kde e, možno rokovať a parlamenty sú takisto platformou pre diasporu, e, kde vlastne tie komunity e, migrantov a vlastne tých ďalších generácií migrantov môžu vyjadrovať svoje názory a o tomto sa hovorilo mnohými e, výračnými vystupujúcimi dnes popoludne. Týmto uzavriem tento panel. Ďakujem. Eh, Ďakujeme pekne pánovi Daytonovi Johnsonovi. Ďakujem štyrom členom panelu. Môžem vás poprosiť, aby ste si zobrali tieto listky, pretože teraz prejdeme k druhému panelu dnešného popoludnia. Predsedať mu bude pán Pracmon, ktorý je riaditeľom generálneho riaditeľstva pre sociálne záležitosti a rovnosť príležitostí pán Kanton, pán Sarakant, pán Dalimple, Filipert a pán Cohen de Marto. Poprosím vás, aby ste sem prišli.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 Dobre popoludnie. Ja by som mal moderovať tento panel. Niektorí moderátori si myslia, že to, čo sa od nich očakáva, je, aby sa vyjadrili k vecnej stránke diskusie. Ja viem, že vy viete, že ja viem, e, že e, úlohou moderátora je to, a udržať na úzde vystupujúcich, aby bolo dosť času pre všetkých sa vyjadriť. A ja mám túto náročnú úlohu, aby títo brilantní ľudia, ktorí sedia e, po mojej pravici a lavici sa zmestili do 8 minút a ja budem veľmi tvrdošine trvať na dodržaní e, tej, tohto časového limitu. A viem, že to bude ťažká úloha, pretože tento panel je veľmi zaujímavý, keď sa zamyslíte nad trhami práce, tak určite vás e, napadnú, v akom stave sa nachádzajú trhy práci, či vo svete alebo v Európe. Komisia očakáva, že sa stratí 6 miliónov pracovných miest e, od dnešného dňa do roku 2010 a v roku 2010 miera nezamestnanosti môže dosiahnuť 10 i keď niektoré štáty, napríklad Španielsko, sú už nad touto úrovňou dnes. Čiže otázka trhu práce je veľkou výzvou a pýtame sa, ako súvisí s tým migrácie, aký osud postihne migrantov za takýchto okolností, taký, ako môžu, prist, pri, ako môžu prispieť k oživeniu e, e, európskeho hospodárstva. E, bez zbytočného rečnenia dám dám mm, slovo e, pánovi Chonovi Frajlovi Kantonovi, ktorý je poslancom Európskeho e, parlamentu, je členom výboru pre rozvoj, je zo Španielska a bude sa venovať najmä tomu miestnemu rozmeru otázky migrácie. Takže buďte takí láskaví a zmestite sa do 8 minút. Ja vám dám vedieť, pokiaľ by ste to prekočili Ďakujem. Mi reflexión sobre la migración temporal Chcem sa venovať otázke dočasnej migrácie, ako môžeme maximálne z toho ťažiť v prospech rozvoja a ako znižovať nelegálnu migráciu. Takisto by som sa chcel vyjadriť e, k asociáciám, ktoré vlastne vzýšli z migrácie a aký majú dopad na migračné e, toky Fenomén migrácie je veľmi komplikovanou oblasťou a preto žiada skutočne e, zosúladený e, dialog a snaženie. V Španielsku podporujeme integračnú e, migračnú politiku Európskej únie. Tá politika by znamenala, že všetky zainteresované strany, štáty spolu konajú treba skutočne mať na mysli integráciu, bezpečnostné otázky. Chceme dosiahnuť určitú vyváženosť, aby sme vedeli um, udržať na úzde legálnu migráciu, potlačať nelegálnu migráciu. Uh, legálna migrácia musí byť uh, zosúladená s potrebami uh, trhu práce. Musíme zlepšiť kontroly na hraniciach a zabezpečiť to, že krajiny pôvodu migrantov dokážu riešiť príčiny migrácie to znamená, treba sa uberať cestou bilaterálnych, multilaterálnych dohod, aby e, sme sa postarali o to, že tie dočasné migračné toky reagovali na potreby e, trhu práce, aby boli zabezpečené e, práva Eh, migrantov. Tieto dočasné migračné programy nie sú novinkou. Čoraz častejšie sa využívajú v ostatných rokoch a malo to dopad na migračné toky. Preto je dôležité eh, zasadiť správny politický a právny rámec. Podľa španielskej legislatíve je možné eh, riešiť potreby, dočasné potreby náboru pracovných síl formou bilaterálnych alebo prostredníctvom bilaterálnych dohod A to musí riešiť tri otázky. Otázky finančného e, krytia týchto ľudí, ktorí prídu. Po druhé, e, riešiť problémy administratívneho charakteru medzi príjmajúcim štátom a vysielajúcim štátom. A po tretie, mm, simplifikácie e, povolení a vydanie víz sme pomerne spokojní s tým, ako to funguje, ale vieme, že je čo zlepšovať. Tieto dohody by mali fungovať ešte lepšie, najmä by sa mal zlepšiť proces výberu, takisto by malo byť zaručený v mm, pregnatnejšej forme princíp e, rovnosti príležitostí, aby skutočne tie migračné kanály boli otvorené e, tým, ktorí splnia e, určité, e, určité požiadavky. A takto chceme aj bojovať efektívne proti rizikám nelegálneho migrácie. Vieme, že je to predovšetkým realizované prostredníctvom falšovaných alebo pozmenených dokladov totožnosti. Mnohí z týchto migrantov vlastne sa odoberie zo štátu pôvodu kvôli spojeniu rodiny E, miestne orgány, ktoré majú na starosti nábor a výber by mali zabezpečiť, že sú, že sú takýmito ľuďmi za, e, zalátané diery na trhu práce. A samozrejme, toto aj treba vnímať v kontexte investícií a rozvoja. O tom hovorí španielské pracovné právo. Zamestnávateľ musí uhradiť náklady súvisiace s presunom migranta. E, ide o mechanizmus, ktorý je rozložený do takých dvoch stupňov. A tým druhým stupňom, o ktorom som nehovoril, je vlastne návrat tej osoby naspäť do krajiny pôvodu a potom príchod opäť cez ďalšiu sezónu. V roku 2007 sme mali viac ako 5000 mužov a žien, ktorí e, sú nízko kvalif- boli nízko kvalifikovaní a vlastne pracovali v polnohospodárstve e, sezónne a toto je mechanizmus, e, e, ktorým môžeme e, pomôcť týmto ľudom, migrantom, môžeme pomôcť zamestnávateľom taktiež. A ak dovolíte, uzavriem svoje vystúpenie tým, že vás poinformujem o, o tom, čo je v obsahom integračného manuálu komisie kde sa hovorí o tom, ako prezacovať správne politike v krajinách pôvodu aj destinácie. Ide skutočne o tom, ako sa regulujú migračné toky v Katalánsku. E, program, ktorý sa tam uplatňuje, e, je zameraný na migrantov a na zaškolovanie určitých výberových agentov a skutočne snažíme sa aj zohľadniť potreby i komunity, e, domovskej komunity migrantov. Potom, ako sú zaškolení, e, nájdú e, sa nevyhnutné finančné prostriedky, aby tá migrácia sa realizovala, aby sa vrátili. Ďakujem pekne za vaše vyjadrenie, ďakujem, že ste dodržali čas. Ďalšou vystupujúcou je pani Sara Kanona, je z Osla. Ona skutočne je veľmi aktívnou E, iniciátorkou, dnes je už aj poslankyňou Norského parlamentu. Dlhodobo sa zaoberá otázkou utečencov a migrantov. Určite bude hovoriť o sociálnej integrácii e, migrantov a určite sa vyjadri k špecifickej problematike žien. Aj oni si zasluhujú, aj oni si zasluhujú spravodlivý podiel na trhu práce. Mm, e, Ďakujem za toto príjemné Predstavenie a ďakujem za to, že tu môžem byť. Je naozaj zaujímavé tu byť pri tejto príležitosti v Bruseli. Je to krásne mesto a predovšetkým teda pre mňa, lebo v Osle je naozaj veľmi, veľmi zima. Sneží tam a sneží a neprestajne sneží. Takže tu v Bruseli je naozaj z môjho pohľadu veľké teplo. Tá téma, ktorú mám, e, spoločnosť a vplyv migrácie na spoločnosť, No, keď sa pozrieme na otázky rodové v súvislosti s migráciou, je to naozaj veľmi horúca téma vo všetkých európskych krajinách a takisto aj v Spojených štátoch. A ja to vnímam z norskej perspektívy, ale viem, že sa môžem vyjadriť aj za mojich švédskych, fínskych, dánskych priateľov, pretože škandinávské krajiny majú podobnú skúsenosť, majú podobnú skúsenosť, pokiaľ ide o imigráciu. A hlavne pokiaľ ide o tú rodovú migráciu a teda migráciu žien a detí. Naša skúsenosť sa líši od e, skúseností Británie alebo Spojených štátov. E, my sme zažívali migráciu počas dvoch generácií, teraz prichádza tretia e, generácia. Prví migranti prišli na konci 60. rokov, na začiatku 70. rokov a to bolo z dôvodu druhej svetovej vojny tam potrebovalo Norsko lacnú pracovnú silu, e, ktorí pracovali vo fabrikách, ktorí zlepšovali infraštruktúru, vtedy sme potrebovali lacnú pracovnú silu a tí, ktorí prichádzali, to boli gastarbajteri z Pakistánu, z Turecka, z Indie, ktorí prichádzali, prišli do 50. rokov a 60. minulého storočia do Nemecka. A vtedy to boli len muži. My sme nepredpokladali, že zostanú v Norsku. My sme im teda umožnili pracovať ako lacná pracovná síla v Norsku a nekladli sme smerom na nich žiadne požiadavky. E, nenútili sme ich do učenia sa norčiny alebo norštiny alebo nejakým spôsobom sme ich nenútili zvyšovať tú kvalifikáciu, pretože oni podľa nás teda prišli si zvyšiť životnú úroveň, pracovať a potom by sa vrátili po 5-6 rokoch. Ale nevracali sa nejakým spôsobom permanentne. Oni sa vrátili do tých krajín na chvíľu a tam sa zosobášili a prišli potom späť so svojimi rodinami. A to je dobre, lebo ja som sa takýmto spôsobom narodila. Ale tých, čo priniesli, tých nových, tak mnohí z nich sú negramotní. A bohužiaľ. A toto je tá nová generácia imigrantov. Teraz e, sa im rodia deti a to je tá druhá generácia imigrantov v Norsku. A bohužiaľ, Mnoho z tých dievčat, mnohým z dievčat nie je umožnené e, ísť na univerzity. E, mnoho z nich je, im je nanútené im manželstvo. Mnoho chlapcov nedokončí školskú dochádzku. Mnoho z nich skončí e, alebo sa zapojí do nejakej kriminálnej činnosti a skončí vo vezení. Máme teda imigračnú politiku prijatú, e, ktorú nechcem označiť ako za úplné zlyhanie, ale každopádne je tam veľa nedostatkov Nemáme teda nejakú líniu, pokiaľ ide o vzdelávanie takýchto detí e, v Norsku, respektíve Škandinávii. Nemáme zadefinovanú správnu politiku pracovnú pre takéto deti. V tejto chvíli prebieha veľa aktivít a práce, ale problém je, že ak čakáte príliš dlho na to, aby ste niečo spravili s problémom e, migrácie, tak potom sú tie náklady oveľa väčšie, ako by boli v prípade prevencie e, vzniku takejto situácie. E, v Norsku teraz potrebujeme viac e, pracovnej sily z dôvodu finančnej krízy a my sa snažíme vyhnúť e, sa, pod, vyhnúť sa teda rovnakým chybám, aké sme už spravili. My teda koncipujeme školiace programy, alebo teda programy školení pre tých, ktorí prídu so svojou rodinou do Norska v prípade, že prejavia záujem o to stať sa súčasť, súčasťou pracovnej sily v Norsku. A takisto vypracovávame kvalitnú politiku pre migráciu aj pre deti, ktoré prechádzajú z jednej krajiny do druhej. Pretože toto je sociálna kohézia. Ďalšia téma, ktorá sa týka otázky sociálnej kohézie, je, ako sa nám podarí vlastne spolu koexistovať alebo žiť v prípade, že to naše kultúrne pozadie je rozdielne a teda aj náboženské. V, vo Francúzske sekulárny štát nikomu napríklad nie je povolené nosiť na, verejno, na verejných miestach alebo priestranstvách nejaké náboženské symboly, ale v Norsku ešte stále štát náboženský, teda církevný, a včera napríklad tá veľká debata v Osle sa týkala toho, či napríklad umožníme eh, policajtom, príslušníkom policajného zboru nosiť hijab. A okolo tohoto teraz prebieha naozaj veľmi intenzívna diskusia v Norsku. Jeden z argumentov je, že tak robia e, príslušníci britskej policie, metropolitnej napríklad. A ďalší argument je, že oni by mali byť teda neutrálni policajti, lebo budú nevyhnutne zapojení do riešenia konfliktov. A potom môže tam vznikať v prípade nosenia takéhoto symbolu nejaký negatívny signál alebo negatívna konotácia. Čiže je tu veľa vízie, pred ktorými stojíme a sú naozaj ťažké. Spomínali ste pohlavie, alebo rod a migráciu. To je už ďalej, ďalšia, širšia téma, pretože tí, ktorí strácajú v rámci týchto diskusí o imigrácii, to sú práve tí chudobní e, ženy a deti. Pretože útočiska pre ženy e, v Norsku, tak e, asi 80% tých žien, ktoré sú tam, majú, pochádzajú z minorít a 80% nezamestnaných, teraz tých nezamestnaných v Osle sú ženy tí, ktorí sa nezúčastňujú e, vzdelávacích programov a školiacich programov, ktoré sa, sú zamerané na spoznávanie norskej kultúry, sú to teda ženy väčšinou. Čiže je to naozaj veľmi ťažké a bolestivé pre nás hovoriť o týchto problémoch, pretože nechceme znieť rasisticky alebo nechceme nejakým spôsobom len vypichovať tie ťažké problematické aspekty imigrácie, ale myslím si, že nastal čas hlasne sa vyjadriť, nahlas sa vyjadriť o ženách a emigrácii, pretože máme zodpovednosť voči týmto e, ženám, keď prichádzajú do západných krajín. Prečo je tak jednoduché pre nás hovoriť o šárii a o iránskych ženách, ale ako náhle prídu do Švédska, no Norska alebo Spojeného kráľovstva, zrazu sa bojíme otvorene hovoriť o takýchto témach. Chcela by som e, takúto otázku položiť e, vám, ktorí sa zúčastňujú panelu. Myslím, že tu by som mala skončiť, ušetriť si čas na tie veci, ktoré budú nasledovať potom. Um, uh, Vypočuli sme si to, čo ste hovorili o tej chladnej klíme. Možno, že teraz by sme to mali obrátiť, pretože na Jamajke zrejme je situácia presne opačná, hoci je tam niekoľko hurikánov. Takže pani Filibert má teraz slovo. Snemovňa zástupcov z Jamajky a predstaviteľská jamajskej strany práce bude hovoriť o rodových otázkach, ale aj o druhej strane mince, teda mm, z pohľadu tej populácie, ktorá prichádza ako imigranti do Európy. Ďakujem pekne, pán predseda. E, drahí priatelia, je naozaj úžasné e, mať možnosť byť v Bruseli. E, na rozdiel od kolegyne nepochádzam z, zo studenej krajiny, mi sa tu, tu zdá byť pomerne chladné, lebo na Jamajke máme tieto dni teplé a dobré až tropické počasie. Poprosím, aby som sa pozrel na migráciu a pracovné trhy e, s konkrétnym odkazom na odliv mozgov a na tie škody, ktoré my zaznamenáme v tejto súvislosti na Jamajke. Migrácia je previazaná nevyhnutne s tým profilom populácie na Jamajke, pričom e, vychádzalo to aj z obchodovania s africkými otrokmi a je to ešte dôsledok e, časov teda tohto obchodovania Eh, migrácia smerom von má tiež svoju genézu a tá spočíva v prvej vlne eh, migrantov, ktorí odchádzali do Spojeného kráľovstva v tom čase našej materskej krajine Motherland v 40. rokoch eh, minulého storočia, ktorí vstupovali do vojenskej služby a poskytovali takisto nízko kvalifikované práce v rámci procesu obnovy po, po vojne Avšak reštriktívne imigračné politiky, ktoré sa sústredili na zručnosti a na kvalifikáciu, ktoré boli prijaté v Spojenom kráľovstve v 62. roku minulého storočia, e, viedli k výraznému zvýšeniu migračných tokov do Severnej Ameriky v, na konci 60. rokov. V tom istom roku, 62. Kanada zaviedla isté kritériá prísne, ktoré vychádzali zo vzdelania e, odborných zručností a technických zručností a v roku 1965 e, následne Spojené štáty prijali podobnú politiku, ako aj kvóty na imigráciu pre každý karibský ostrov. Napriek tomu, alebo bez hľadu na to, jamajskí migranti aj naďalej pokračovali v prispievaní do industrializácie Severnej Ameriky a do ekonomických, eh, programov ekonomickej transformácie. Spojené štáty a Kanada v súčasnosti eh, majú asi 90, respektíve 6%, 90 90% tých jamajských eh, migrantov je práve tam migrácia do Spojeného kráľovstva tým pádom poklesla. Je v súčasnosti len na 2%, pokiaľ ide o teda Jamajčanov. Keď sa pozrieme na dopad odlivu mozgov, tak si môžeme všimnúť, že počas predchádzajúcich troch desaťročí Jamajka naďalej pokračovala v strácaní výrazných počtov vysoko kvalifikovaných a zručných pracovníkov z dôvodu selektívnych imigračných politík, ktoré boli prijímané prijímajúcimi krajinami, do ktorých zvyčajne, alebo ktoré boli zvyčajne cieľovými krajinami pre migrantov v 90. rokoch 46 e, migrantov do Spojených štátov a Kanady spadalo do kategórie profesionálnych, e, exekutívnych alebo výkonných, administratívnych a manažerských e, síl. A v tých nadchádzajúcich rokoch migrácia vysoko kvalifikovaných pracovníkov do Kanady sa takmer zdvojnásobila Čiže ten e, súvis medzi migráciou a rozvojom je naozaj zjavný, pokiaľ sa pozrieme na sektory zdravotníctva a vzdelávania. Nedávno e, e, lákali v podstate týmy, ktoré robia nábor takýchto migrantov a lákali vysoko kvalifikovaných jamajských migrantov. Je ťažko potom nahrázať taký, takýto odliv u nás doma v súčasnosti napríklad trpíme chronickým nedostatkom zdravotných sestier e, v našej krajine. Avšak e, percento migrantov v kategórii e, pracovníkov, ktorí poskytujú služby alebo ktorí sú v sektore služieb, prevažuje nad tými, ktoré sú v kategóriách manažerov a vysoko kvalifikovaných pracovníkov. Od 70. rokov sme boli svedkami masívneho nárastu migrácie do Spojených štátov, do oblasti služieb, pričom to narastlo z 28% až takmer na úroveň 73%. Zvýšenie migrácie e, do Kanady v oblasti služieb bol avšak menej, e, menej dramatický ďalej modré goliere, teda vysoko, vyššie kvalifikované vrátane remeselníkov, prevádzkovateľov a nejakých montážnikov, ktorí prichádzali alebo boli prilákaní e, do, prilákaní do Spojených štátov, tak tam ten trend klesal výrazným spôsobom za posledné roky e, z 35 na 11 Spojených štátov a z 20, 46 na 26 v Kanade. Dovolte mi ešte krátko sa vyjadriť k aspektu e, rozmeru pohľavia od 70. rokov minulého storočia e, dominovali e, ženy, imigrantky z Jamajky. Tá nerovnováha medzi e, počtom žien a mužov, ktorí migrovali do Ameriky, tak tam dochádzalo ešte, ešte k výraznejšej nerovnováhe pričom je to z 3,5% zo 70. rokov a tá medzera sa rozšírila na takmer 9% na začiatku nového tisícročia. Vysoká miera migrácie e, žien alebo e, teda z Jamajky, treba si to vykladať na pozadí e, nedostatočnej výkonnosti jamajskej ekonomiky, istých nerovností v rámci systému vzdelávania a možností zamestnať sa, ďalej výrazná eh, maskulina stránka teda spoločnosti. A ďalej eh, nepriaznivé eh, pravidla, ktoré sa týkajú postavenia žien v jamajskej spoločnosti. Všetko toto vychádza zo sociokultúrnych podmienok, ktoré sú prítomné v mojej krajine, za ktorých ženy, hlavne z tých chudobných segmentov spoločnosti, musia prijímať zodpovednosť za za to, ako sa darí teda rodine. Po druhé, e, jamajské ženy oveľa vážnejšie berú tie možnosti vzdelávania, ako, to, ako je tomu v prípade teda u mužov. A po vekovej skupine medzi 35 a 55 ženy migrantky prevažujú nad mužmi asi o 60 vláda Jamajky uznala migráciu ako faktor globalizácie s pozitívnymi ako aj s negatívnymi dopadmi. Bez ohľadu na tie významné výzvy, ktoré vyplývajú z odlivu mozgov, je treba priznať, že pre bežných a priemerných nízkopríjmových jamajčanov predstavuje migrácia príležitosť zamestnať sa a zvýšiť si vzdelanie s tými naviazanými ekonomickými prospechmi pre jednotlivca, rodinu a širšie spoločenstvo alebo komunitu. V tomto kontexte sme boli svedkami výrazného narastu tých poukazovaných súm od 90. rokov alebo tých remitancií. Zvyčajne sa to pohybuje na úrovni, teda tieto prevody, na úrovni 2 miliard amerických dolárov ročne to sú tie peniaze, ktoré sú poukazované späť do e, Jamajky. Avšak to tornádo hospodárske, ktorému šeríme všetci v súčasnosti, viedlo k poklesu takto poukazovaných sum smerom do krajiny pôvodu. Zároveň e, negatívny dopad je tu na rodičovské povinnosti smerom k deťom a nakoľko je tu vplyv aj na širšiu spoločnosť. E, je tam teda nedostatok, neexistuje tam ten, ktorý prináša peniaze do rodiny, nakoľko odchádzajú alebo migrujú a toto nie je ešte riešené dostatočne. My priznávame, že existuje potreba istých sociálnych zásahov a konkrétne sa treba sústrediť aj na túto oblasť. Ešte stále existuje potreba vhodných zásahov v tejto súvislosti a okrem toho sa domnievame, že je potreba pozrieť sa na to, ako tí príjemcovia, respektíve rodiny, ktorým sú posielané tieto prevody, ako s nimi nakladajú s týmito sumami. Ako s nimi nakladajú a teda ako ich dokážu využiť pre svoj prospech a pre, ako ich zveladiť nejakým spôsobom a nielen ich e, spotrebovať. Takéto prevody alebo takéto sumy nemôžu sa e, stať náhradou rozvojovej pomoci z vonka, zo zahraničia alebo náhradou za priame zahraničné investície. V 90. rokoch sme vytvorili doma program, e, ktorý mal za, účel, za účelom prinavrátiť späť e, vysoko kvalifikovaných Jamajčanov. Robili sme to v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu. E, zaznamenal značný úspech tento program, ale nakoľko migrácia je stále sa vyvíjajúcim procesom, globalizácia e, dik- diktovala istým spôsobom tie vzory, do ktorých, teda tie vzory tej, tej migrácie. Vláda Jamajky sa v súčasnosti snaží rozšíriť programy sezónneho zamestnávania sa v zahraničí, e, väčšinou je to spojené s Kanadou a so Spojenými štátmi. Proces e, regionálnej integrácie e, v rámci krajín Karikomu zabezpečuje voľný pohyb osôb s istými špecifickými zručnosťami. Mnoho vysoko kvalifikovaných a zručných Jamajčanov využilo možnosť zamestnať sa v iných karibských štátoch, predovšetkým formou regionálnych organizácií, ktoré majú svoje sídla v týchto konkrétnych krajinách. Okrem toho sme my doma e, boli svedkami za posledné roky zvýšenia vysoko kvalifikovaných e, zahraničných pracovných síl, ktorí zaujali pozície v, na Jamajke, teda v tých miestach, kde je nedostatok domácich kvalifikovaných síl. A toto sa deje aj v kontexte spolupráce Jamajky s so susednými krajinami, pokiaľ ide o transfer znalostí. E, Kuba, India, Afrika, to sú krajiny, z ktorých pochádzajú takíto zamestnanci. Jeden zo zaujímavých fenoménov, ktorý môže prekvapiť viacerých ľudí, je, že takmer každý deň e, dostávame telefonáty od e, príslušníkov európskych štátov, ktorí chcú prísť na Jamajku a pracovať tam. Sú to či už dôchodcovia, alebo stredne kvalifikovaní e, pracovníci nižšieho veku, alebo teda, ktorí hľadajú nejaké príležitosti pracovné na Jamajke. Je nám jasné, že táto komplexná problematika migrácie si bude vyžadovať oveľa väčšiu mieru výskumu, tak aby sme našli to najzmysluplnejšie riešenie v záujme rozvoja. Avšak sme spokojní, že Jamajka bola vybraná ako jedna z cieľových krajín pre spoločný projekt EÚ a Spojených národov pre migráciu a rozvoj, kde sa predpokladá spolupráca s predstaviteľmi občianskej spoločnosti za účelom podrobnejšieho preskúmania tohto fenoménu. Teším sa na ďalšiu diskusiu v týchto otázkach, tak ako budeme dávať priestor na diskusiu. Ďakujem. Thank you. Thank you for... Ďakujem za to, že ste nám pripomenuli, že mm, migrácia je dvojsmerná. Hovorili ste o tom, že jamanské ženy prácu a vzdelávanie berú oveľa vážnejšie a v tejto oblasti jamanské ženy sú presne ako európske ženy, čiže my máme tieto dôkazy tu medzi nami na hospodárske výsledky tej rodovej oblasti. A teraz eh, pán Demarto, ktorý sa pozrie na tento problém z takej korporátnej perspektívy, pracuje v spoločnosti DHL, to je celosvetovo známa spoločnosť. Eh, nielenže pracuje v tejto spoločnosti, ale eh, venuje sa ľudským zdrojom a určite tá migrácia z pohľadu takéto nadnárodnej spoločnosti je považovaná za niečo pozitívne, takže týmto mu dávame priestor. Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, ďakujem za túto príležitosť. Som druhým predstaviteľom toho obchodného sektoru. Toto sa zdá je stolička pre predstaviteľov práve tohto sektoru. Aká je e, moja úloha v tejto spoločnosti, spoločnosti DHL? Som um, riaditeľom oddelenia pre obstarávania pre služby pre Európu a je to práve tá oblasť e, služieb, v oblasti pracovných, e, v oblasti ľudských zdrojov, ktorý, ktorej sa venujem. Máme kľúčový záujem na e, pokračovaní tohto vývoja, pretože čelíme rovnakým problémom, rovnakým výzvam, ale pozeráme sa na to z inej perspektívy, z iného uhla pohľadu. My ako nemecká pošta sme prítomní v 220 krajinách e, sveta, zastupujeme niečo viac ako 500 tisíc ľudí pre každú osobu na našej výplatnej listine sú tu, je tu mnoho ľudí, ktorí sú priamo zamestnaní prostredníctvom tretich strán a keď e, keď e, by sme hovorili o všetkých subdodávateľoch, tak by sme to museli vynásobiť dvomi až tromi. Ale sú tu, sú tu teda tiež určité obmedzenia. Len pre vašu informáciu snažil som sa vytvoriť e, prezentáciu, ktorá je takým prehľadom. Nie som špecialistom na takéto prezentácie bežne využívam služby niektorých eh, členov mojho, mojho týmu, no ale aj tak eh, sme logistická spoločnosť a možno, že týmto vytvára zlý dojem, že robíme všetko až po bankovníctvo. Keď sa pozrieme na rozličné typy eh, znalostí a talentov, ako som už povedal, sme skutočnou nadnárodnou spoločnosťou a to ide, teda zachádza to veľmi ďaleko, dokonca tak ďaleko, že vytvárame to, čo ja nazývam korporátnou identitou a táto identita e, značne zjednodušuje mm, e, migrantom, aby e, sa zbavili svojej národnej identity a prepojili sa na nový typ sveta, ktorý je globálny, ktorý má jasnú značku, keďže my máme naozaj jasné označenie, veľmi ľahko rozpoznateľné. E, tu som uviedol jeden príklad, niečo, čo som počul. Migrácia do krajiny, ja som poznal jedna spolupracovníka z Marseille, E, teda imigranta, alebo išlo o ženu, ktorá prešla z tisíc kilometrov a keby som ja išiel napríklad z Bruselu do Polska, tak je to podobná vzdialenosť. Ja by som bol migrantom. Ona ešte stále je francúzskou občiankou. Je to zvláštne, že v Európe e, ktorú dnes máme, tak tieto vzdialenosti sú, sú také, že sú tu hranice a neviem, prečo ich presne zachovávame Máme viac ako 40 rozličných národností z celého sveta, ktorých zamestnávame a, a tá, toto vytvára našu korporátnu identitu. Je tu ale e, nová generácia, máme tu baby boomers, e, X a Y generation, takže je to taká nová značka, ale mm, keď e, keď e, som naboroval môj nový európsky tým, tak z 8 ľudí 5 patrí do generácie, ktorá hovorí e, dom, môj domov je tam, kde, kde si po, položím hlavu na vankúš. Uh, Toto sú ľudia, ktorí majú dobré vzdelanie, my na tom ďalej pracujeme, rozvíjajú sa ďalej, sú veľmi prúžní v tých postoch, na ktoré nastupujú, takisto aj mzdovo hodnotení a väčšinou sú to ženy. Keď sa pozerám na svoj tým, tak môj život, môj pracovný život je tým pádom oveľa zaujímavejší. Jedna z otázok, ktorá vyplynula počas interviu, a to si myslím, že Ehm, členka alebo člen týmu je z Vietnamu. Pýtala sa ma, že či si uvedomujem, že ako ťažké je to pre e, vietnamskú mladú ženu v nemeckej spoločnosti dokázať, že ona sa dokáže vypracovať na manažerskú úroveň. To bola taká požiadavka na rozvoj. A toto je eh, jedna z kľúčových značiek, ktoré tu môžete eh, nájsť motorom, je to, že ja sa snažím spoznať svet, nie som nejakým spôsobom priputaný k miestu, kde som sa narodil. My sa snažíme ďalej rozvíjať a príjmať zodpovednosť. Keď sa pozriete na čísla, štatistiky, Tie čísla sú pekné, ale tu sa vraciame k samotnej e, prezentácii, ako je papierová ideológia. Keď hovoríte e, s ľuďmi e, tvárou tvár, tak sa dostanete k základným otázkam a my sme radi, že im môžeme dať túto príležitosť, ale táto generácia buduje našu budúcnosť. Naša spoločnosť im dáva príležitosti, oni sú, títo č- ľudia sú e, členmi centier excelentnosti, oni dokážu ďalej rásť a my z nich urobíme lídrov e, tých centier excelentnosti do akejkoľvek krajiny pôjdu, pôjdu pravdepodobne e, pokiaľ budú rásť a rozvíjať sa, tak jednoducho to bude v prospech nás všetkých. Sú tu samozrejme s tým spojené rizika. Spoločnosť musí mať pevné základy, aby bola schopná robiť takúto politiku a musíme budovať e, takú sieť e, vrátanie e, priamého globálneho občianstva, preberania zodpovednosti, tak ako to odznelo už predtým. Jasné hodnoty pomáhajú Jasný etický kódex pomáha. Naša spoločnosť e, je zrkadlom spoločnosti, ale aj jej problémom. No a na druhej strane vnútri spoločnosti e, je veľmi otvorená atmosféra a kultúra medzi kolegami a to niečo vysiela signály aj smerom k vonkajšiemu svetu. Čiže toto je výhoda, táto pružná znalosť, e, insourcing, outsourcing. Ehm, budeme rásť, sme jednou z najzdatnejších spoločností, ale nesmieme zabúdať na to, že my nič ne, neprodukujeme, my poskytujeme služby a to nám zrobí zraniteľnými. Čiže celkom iste potrebujeme skúsenosti, ale máme povinnosti v týchto pohnutých časoch to platí viac ako, ako kedykoľvek predtým. Musíme sledovať také všeobecné trendy a mm, globálni migranti odídu skôr či neskôr. A mm, vyžadujeme, vyžaduje si to aj značné dlhodobé investície zo strany holdingu. No a preto nadnárodná spoločnosť dokáže viac ako malá či stredná firma. Aj v ťažkých časoch si dokážeme odložiť, časy, odložiť peniaze na horšie časy a e, posilniť takto svoj vývoj. naši obchodní partneri, e, kolegovia z Manpower napríklad, na to sa ešte musíme pozrieť, aké, aké budú tieto naše ďalšie kroky. Sú tu určité rizika a ja za hlavné riziko považujem absenciu harmonizácie politiky. Ďalšie riziko je tá skutočnosť, že e, biznis sa riadi číslami z Wall Street a tu žijeme vo virtuálnom svete s virtuálnymi peniazmi a pritom čelíme reálnym problémom. No ale všetky krajiny e, poznajú tento problém. Ale nikto z vás neviem teda presne, kam peniaze smerujú. E, tá, či krajiny a vlády môžu prispievať, ako aj profitovať z tejto novej generácie Myslím si, že následovné roky nám povedia alebo dajú nám odpoveď na túto otázku, ale mm, bude to ešte stále otázkou financovania ďalšieho rozvoja. Ako ďaleko ideme v vzdelaní našich zodpovedností? Áno, máme aj my odliv mozgov a potom ale aj rozvoj mozgov. Nemôžeme pomáhať všade všetkým uh, to je zodpovednosť pre každého manažera v našej spoločnosti, rozvoj ľudských zdrojov a to priebežne v snahe vybudovať e, jednu generáciu po druhej. E, budúca práca to je priorita nášho programu a tu by som chcel na záver zdôrazniť, že nepodarilo by sa nám to dosiahnuť bez striktných korporátnych hodnot a potom aj akceptovania sociálnych zodpovedností. To je priamo prepojené s novou generáciou globálnych migrantov, ktorý, e, ktorých prilákala nemecká pošta, pretože mali možnosť e, žiť globálne a teda čeliť e, globálnej sociálnej zodpovednosti. Ďakujem. Much, Demarto, and, and Ďakujem, pán Demerto, a k našim ostatným rečníkom Možno, že by ste prijali a uvítali niekoľko slov. Trošku ma prekvapuje, že tu v diskusii o migrácii a pracovnom trhu chýbalo to, že tu sme nehovorili o diverzite eh, migrácie a pracovného trhu. Súčasná situácia a zásadné prvky pracovného eh, trhu. Máme tu veľmi veľkú rôznorodosť 40,4 a 3 z decembra e, v Holandsku. We Jedným cieľom, ktorý sme dosiahli, alebo chceme dosiahnuť do roku 2010 za týmito 60 krajinami je Švédsko, tam je 73 a Malta 37 Čiže tieto zásadné rozdiely v zložení a štruktúre pracovných trhov majú závažné dôsledky v tom, ako krajiny reagujú na e, krízu a to sa odráža aj v štruktúre imigrujúcej populácie. Niektorí to považujú za prekvapenie, alebo štyria z desiatich imigrantov prichádzajú do Európy za prácou zvyšok príde preto, aby sa pridali k rodine alebo hľadajú azyl, tak ale títo štyria z desiatich, napríklad v krajine, ako je tá naša Španielsko, 9 z 10 prídu do práce a v škandinávskych krajinách alebo vo Francúzsku alebo v iných krajinách je to zasa inak. Takže výzva riadenia migrácie sa týka pracovného trhu v Španielsku. Je to sociálna téma v iných krajinách, v tých severných krajinách. Čiže dnes v Európe e, diverzita nás, nás presahuje, ale nutí nás to odzrkadliť aj v politickej realite. Toto je oblasť na diskusiu, teda ako nájsť spoločnú politiku a stratégiu ktorá berie do úvahy rôznorodosť tejto situácie. Druhá vec, otázka dopadu súčasnej krízy na migračné toky. Nevieme a my vieme určite, že to bude veľmi silný dopad, veľmi silný dopad na pracovný trh a som si istý, že imigranti taktiež, eh, na nich taktiež táto kríza dopadne. No a veci naozaj nevyzerajú veľmi dobre. Tre- imigranti z tretich krajín trpia tým, že medzi sebou majú veľmi veľa nekvalifikovaných um, pracovníkov a nie sú dostatočne sociálne chránení kvôli e, ich prekernej situácii a nedostatku sociálnej ochrany, budú zrejme trpieť viac ako iní dopadmi krízy a nárastom nezamestnanosti. Toto teda celkom isté je úvaha, ktorá bude mať dopad na rozličné krajiny a na to, ako oni budú riadiť migračné toky. A niekoľko komentárov k tomu, čo teraz, doteraz odznelo. Ak by som to mal zhrnúť, to, čo sme dnes počuli, tak e, napadá ma aforizmus švajčiarského spisovateľa Maxa Friša, ktorý pochádzal zo Švajčiarska, ktorá má zvláštne skúsenosti s migrantami, povedal niečo v tom zmysle, že chceli sme zbrania a dostali sme ľudí a imigranti sú považovaní ako toky ľudí, ale sú to, sú to ľudia, keď prekročia hranice, tak sa stanú občanmi. No a pani Kán to veľmi správne povedala, tieto krajiny, ktoré dokázali zvládnuť dobre migráciu, e, majú teraz integrovaných migrantov, pozerajú sa na nich ako súčasť komunity, ktorá je zaintegrovaná nie ako ako e, na dôsledok nejakého e, ekonomického alebo sociálneho toku. Strategický cieľ, keďže migrácia, či sa nám to už páči alebo nie, e, bude permanentnou črtou našej spoločnosti z demografických dôvodov, kvôli globalizácii, kvôli tomu, že už teraz sme rôznorodou spoločnosťou. Čiže toto je pre vás výzva zabezpečiť, aby sa migrácia riadila rozumne a dobré a toto je strategická téma, téma úniku mozgov a v konečnom dôsledku aj to, že profesionálne zručnosti sú rozhodujúce a tieto dostanú Európu z recesie, umožnia nám, aby tu bola zdravá migrácia migrantov na, na pracovný trh. Takže toto je niekoľko otázok. Ak súhlasíte, tak Mali sme tu štyri veľmi zaujímavé prezentácie a teraz e, je loptička na vašej strane a môžete reagovať otázkami. E, Ďakujem pekne panelistom, pánovi Pracovi Mon. Máme tu časový priestor na diskusiu. Doteraz mám tu iba jeden jednu písomnú žiadosť o slovo, čiže tí, ktorí ste sa zatiaľ nezapísali, môžete zdvihnúť ruku a dám vám potom slovo. Potom ako prvý rečník pán Kires z Polského senátu dostane priestor. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel upriamiť našu pozornosť na dve, dva problémy. ktoré vzýšli z prezentácie eh, pána eh, Javier Moné a ďalších štyroch členov panelu. Prvý problém sa týka toho, do akoj miery, eh, kam by, by sme až mali zájsť ako členské štáty pri harmonizácii našej migračnej politiky. Ja mám právne vzdelanie, som právnikom a rád by som vám pripomenul to, že Európska únia sa snaží o harmonizovať e, svoje právne riešenia v súvislosti s postavením migrantom bez ohľadu na ich krajinu pôvodu. E, v predošlej diskusii som poukázal na to, že problém migrácie sa týka nielen severno-južnej osy, ale aj západo-východnej osy. Ja by som rád poukázal na to, že Európska únia, teda, v Európskej únii teraz pracujeme na dvoch smerniciach, e, ktoré zabezpečia harmonizáciu postupu pri udelovaní povolenia pobytu a pracovného povolenia pre tých, ktorí e, sú e, na pôde EÚ právoplatne. No a potom je tu smernica upravujúca podmienky vstupu a zotrvania na území EÚ. Čiže na jednej strane harmonizačné úsilie a na druhej strane musíme si uvedomiť, že nemáme jednotný názor na také otázky, ako je ako je preferenčné zaobchádzanie e, občan, s občanmi EÚ. Ak sa uchádza o určité pracovné miesto e, občan EÚ alebo niekto mimo EÚ, koho by mal uprednostniť zamestnávateľ občana EÚ. A ďalej tu ide o otázku exkluzívnej kompetencie EÚ, či a do akej miery umožnia vstup občanov tretieho, tretich štátov na svoje územie. Čiže do akej miery majú štáty konať autonómne a do akej miery by členské štáty mali koordinovať svoje aktivity. Ďakujem. Eh, Ďakujem pekne, pán Kires. Sú nejakí ďalší členovia auditoria, ktorí chcú vystúpiť k predošlým príspevkom. Zdá sa, že nikto nemá otázky alebo nežiada informácie alebo neprovokuje. Mám otázku na pani Kán. Ak Norsko a škandinávské krajiny eh, menia svoju politiku podstate e, nechcú už považovať ľudí za gastarbajtrov a udelia im trvalé občianstvo. Aká je situácia v Norsku a v iných krajinách o aké praktické opatrenia norské a ostatné škandinávské krajiny príjmajú. Je tu nejaké výužba jazykov, nejaké testy o občianstve predtým, ako sa títo ľudia stanú trvalými občanmi, ako to chápu imigranti. Týka sa to všetkých imigrantov alebo iba niektorých. Toto je zo pár otázok, ktoré by som rád položil. Uh, merci, Ďakujem. Páni, vy ste žiadali o slovo? Euh, chcela som len prispieť e, k tým, že ja sama som migrantkou do Francúzska, chcela som povedať niečo v súvislosti s tým, čo povedala pani Kán o Norsku. Uh, Myslím, že by bolo dobré, ja som mm, profitovala eh, z politiky eh, miestneho úradu v Kretej a bol to výborný nástroj, umožnilo mi to eh, mi to prežiť. Čiže je to otázka finančných prostriedkov. Ľudia vedia, ako mm, napríklad pán Garson, ktorý pozná túto tému už dlhé roky. Čiže oni vedia, ako pracovať. Deti migrantov sú potenciálnym zdrojom, áno. Mm, nie všetci hovoríme o kvalifikovanej diaspore, ale je tu určitý strop, môžeme byť kvalifikovaní, ale v určitej chvíli je to blokujúce, čiže, mu, čiže musíme pracovať na týchto otázkach. Ľudia, ktorí sú kvalifikovaní, ktorí existujú, veľmi veľa kvalifikovaných migrantov prichádzajú z, zo západnej Afriky a títo nájdú útočište v Kanade alebo v Spojených štátoch, pretože sú na to zdroje, ak budete investovať a ak je to prospešné pre Kanadu a USA, tak e, musíme sa pozerať e, na to a využiť aj e, príspevky súkromného sektora, pracovať na kariére migrantov. Toto je dôležitá vec. No a potom ešte k tým miestnym samozprávam reaktivovať veci, ktoré už fungovali, pretože migranti, kto je s nimi v prvom kontakte? Je to starosta, je to mm, teda miestna samozpráva a decentralizácia fondov na miestnej úrovni, na úrovni komún. Keďže títo starostovia majú potrebné e, zdroje a táto politika e, je tu, je tu potrebná na úrovni komisie sa riadíme článkom 13 dohody z Kotonu. Na tom sme už teda začali pracovať, čiže prečo to nefunguje, prečo to nesfunkčniť. Zjednodušiť tieto postupy, keďže hovoríme veľa, ale na úrovni postupov, tam ešte toho musíme urobiť veľa. Ďakujem pekne. Pán Lozon žiada o slovo a potom pani Gilbert Roberts. Palozom. Uh, ja, som riaditeľom uh, uh, mm, klubu, um, ktorý sa v, um, mm, týka sahárskych a subsahárskych uh, krajín. A rád by som povedal toľko, že keď hovoríme o migrácii, tak musíme zohľadniť aj demografické trendy. Uh, je to veľmi dôležité neopen, neopomenúť. My pracujeme s 18 štátmi, tak v 30. rokoch populačný, populácia bola 45 milión, teraz je to 135 miliónov a očakáva sa, že v horizonte 2025 to dosiahne úroveň 450 miliónov. Čiže to sú veľké populačné skupiny. To bolo poprvé. Po druhé, asi 65 asi 65 populácie je mladších ako 25 rokov. To je oblasť západnej Afriky, to je pravda, ale určite sa to týka štátov Magrebu aj zvyšku Afriky. Takže e, mm, v prípade migrácie musíme si položiť dve otázky. Ako a kde budú žiť títo ľudia a aké vyhliadky má mládež, ich mládež. Keď hovoríme o rozvoji, musíme rozmýšľať o tom, čo bude s mládežou, pretože mládež predstavuje veľmi veľký segment spomínanej populácie. E, Ďakujem pekne, pán Lozán. A slovo má pani Gilbert Roberts. Ďakujem pekne, pán predseda. Kladla som si otázku, čo môžeme očakávať mm, z pohľadu ekonomickej a finančnej krízy na pracovnom trhu. Teda ide o kvalitu pracovného trhu. Ľudia migrujú pre lepšiu kvalitu života, životnú úroveň, ale všeobecne v kontexte, kde oni veria, že značne prispejú do pracovného trhu v adoptívnej krajine. No, čo môžeme očakávať? Bude tu viac ľudí, ktorí budú migrovať e, z beznádeje a teda neprinesú do nového domova kvalitu, ktorá sa tu žiada? a potom bude, budú v tej skupine nízko kvalifikovaných a zatiaľ čo tá vysoko kvalifikovaná zložka nebude chcieť riskovať e, migráciu, veľa ľudí stráca miesto, čiže e, ja nekladem naozaj túto otázku, ale čo si myslíte, čo sa stane Mm, ako e, sa táto otázka odzrkadlí v riadení migračných tokov. Ďakujem pekne. A teraz dám slovo pánovi Kunelovi, členovi Bundesrátu z Rakúska. Ďakujem. V tejto súvislosti mám niekoľko otázok. Prvá otázka sa týka toho, v tých krajinách, e, e, ktoré sú panelom zastupnuté, E, e, e, aké máte skúsenosti s postupom s migrantmi a s azylantmi. Po druhé, keď sa zachytia nelegálni migranti, vyhostujete ich alebo sú zaradení do vzdelávacieho programu. Vypočuli sme si totiž to, že e, práve v prípade nevzdelaných, e, nevzdelaných ľudí sa veľmi ťažko e, niečo robí, takže je veľký záujem získať a dostať do svojho štátu ako migrantom vzdelaných ľudí. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kunel. Dúfam, že som na niekoho nezabudol. Neviem, nechcem, aby niekto to odišiel s tým, že nemal právo sa vyjadriť. E, nikto neprotestuje, čiže týmto uzatváram zoznam rečníkov a teraz e, poprosím, aby ste zorganizovali odpovede na tieto otázky. Je tu 12 minút. Myslím, že najvhodnejšie by bolo e, postupovať tak, že dáme slovo jednotlivým panelistom. Oni najlepšie vedia, čo bolo pre nich relevantné. E, takže, takže začneme e, na mojej vzdialenej lavici. Ďakujem za slovo. Myslím si, že intervencie, ktoré e, sa tu ozvali, poukazujú na to, že migrácia je dynamický proces. Vyvíja sa a mení sa každodenne. E, podmienky, globálne podmienky majú dopad a budú mať dopad na celú migračnú otázku. Je to vlastne aspekt e, aspekt toho, čo spôsobuje, aby ste oposili svoju demovinu a čo vás nasmeruje e, tým či oným e, spôsobom. E, táto diskusia je veľmi dobre načasovaná práve vzhľadom na ekonomické a finančné problémy, pred ktorými, sa, pred ktorými stojíme. A to znamená veľa víziev pre migráciu. A je dôležité, E, prestať len a len diskutovať, ako povedala jeden z vás, ale, na, ale presunúť diskusiu na parlamentnú úroveň, kde sa príjmajú zákony a koncepcie, aby sme skutočne e, položili základy, ktoré umožnia tvorbu koherentných migračných politík, ktoré prispejú rozvoju a budú na prospech všetkým zainteresovaným stranám. Je to teda dynamická, neustále sa vyvíjajúca záležitosť. Myslím, že neexistuje jedna jediná odpoveď. Je jasné to, že musíme naďalej venovať pozornosť tomuto procesu, vyhodnocovať ho a mm, zamyslieť sa nad tým, či vzhľadom na to, na čo prichádzame, sme schopní nájsť nejaké nejaký, nejakú spoločnú platformu a nájsť riešenia, ktoré e, veľmi dobre zvážia za a proti. Treba skutočne mať veľmi vyvážený proces alebo taký, v ktorom výhody prevažia nevýhody. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Pán eh, Dan by položil otázku. Norsko eh, musíme zatraktívniť. Norsko nie je atraktívne pre každého. Je, je tam zima, je blízko severného polu, je tam veľa polárnych medvedov, to samozrejme len vtipom. Ale ak chceme získať migrantov do eh, Norska, aby tam odvádzali prácu, tak musíme dbať o rovnoprávnosť, aby všetci mali rovnaké zaobchádzanie z hľadiska sociálneho štátu, aby tí, čo pracujú, mali sociálne zabezpečenie, aby mali dôchodok. Toto sú dôležité piliere norského, norskej spoločnosti. A myslím, že hovorím aj za iné škandinávské štáty. Tí vysoko kvalifikovaní migranti, tí skôr si vyberú Kanadu alebo USA alebo Veľkú Britániu. Čiže musíme sa zatraktívniť. E, teda Indov, Indovia si skôr vyberú Silicon Valley v USA, než nás. A musíme si položiť otázku, e, podielame sa na úniku mozgov z Ázie. Vieme, že Ázia potrebuje ekonomický rast. Majú sa takto správať západné krajiny pri eh, uplatňovaní migračnej politiky, ale tým vlastne otváram eh, jednu eh, náročnú otázku. Hovorilo sa tu zároveň o tom, či hm, tí imigranti poznajú podmienky získania občianstva, či poznajú pravidlá hry, tak povediac. Ťažko sa na to odpovedá, a to z toho dôvodu, že tí migranti e, predstavujú e, zmes ľudí. E, my všetkých označujeme termínom migranti, ale vnímame to ako jednu kategóriu a to je nesprávne. To je podľa mňa jedna z najväčších chýb, ktorú sme urobili. My snažíme sa o spájanie rodín, máme e, utečencov, máme azilantov, máme nelegálnych migrantov, legálnych migrantov, máme e, moslimov, židov, katolíkov, ateistov a a to je e, pestrejšia zmes ako tí, čo sú v USA, alebo e, väčší rozdiel ako medzi občanmi Kolorada a New Yorku, alebo rozdiel medzi Austrálčanmi a pôvodnými obyvateľmi Austrálie. To znamená, nemôžeme ich dávať všetky na jednu kopu a musíme diferencovať prístup k ním aj vzdelávací program. Nemôžete mať e, vzdelávací program pre Somalčanku, ktorá je úplne e, negramotná a použiť to isté e, pre iránskeho inžiniera, ktorý má vysokoškolské vzdelanie. Takže tá somalská negramotná žena nechcela prísť do Norska, ale nemala na výber, čiže hovoríme aj o rozdielnom životnom štýle a treba sa mm, s tým popasovať. Ďakujem. Oh my god. Eh, muy brevemente. En, en la mejor de las situaciones imaginables de reparto de riqueza en el mundo, los movimientos migratorios seguirán. Áno, pokiaľ ide o situáciu uh, distribúcii eh, bohatstva, tak to bude viesť k pokračovaniu niektorých migračných trendov a budú tam rôzne tie objemy, ale každopádne bude pokračovať tá migrácia, lebo je to nevyhnutnou súčasťou života. Čo je teda globálnym problémom, to si vyžaduje globálne riešenie. Vyžaduje si to eh, globálne pravidlá a takisto si to vyžaduje od inštitúcií, aby e, riadili e, túto otázku nejakým spôsobom. E, odznela otázka, ktorá sa týkala harmonizácie a toho, čo by mala pokrývať legislatíva EU, pokiaľ ide o migráciu. Ja nie som na, naozaj povolaná osoba, ktorá by mohla na to reagovať. Ja som súčasťou tohto parlamentu len 10 mesiacov A videl som, že je tu celá škála z tých rozporov a rozdielov v rámci, Európe, v rámci Európy. Je tu aj rozličná miera vôle riešiť otázky migrácie. A takisto neboli sme svedkami presadenia niektorých predstav, ktoré sa týkajú napríklad Lisabonskej zmluvy, riešenie, ktoré by nás malo teda posunúť smerom k harmonizovanej legislatíve o migrácii, e, bude nevyhnutné. Zaznamenali sme pokrok, avšak ten pokrok bol e, naozaj sprevádzaný výraznou mierou konzervativizmu a tým pádom si to vyžaduje ešte ďalšie snahy v budúcnosti. E, dovolte mi využiť zvyšné, zvyšný čas a verovať sa otázkam, ktoré zazneli, či je tu potreba väčšie harmonizácie. Áno, ja v súčasnosti robím napríklad celoeurópsky e, tender pracovný a v tejto chvíli si my musíme v rámci tohoto prejsť všetky európske legislatívy a oboznámiť sa s tým, čo je možné a čo nie je možné. Už od Wolkenstein, od prípad Wolkenstein tento, toto všetko zamestnávalo e, komisiu a ešte nikto to nerozriešil. Mala by existovať e, pozitívna diskriminácia v rámci podnikateľského sveta jazyk je najčastejšie používaným kritériom výberu. Často je to aj zdroj diskriminácie. Ako náhle toto odstránite, tak už potom nebude problém. Aká je tá miera návratnosti, pokiaľ ide o príjmanie migrantov, alebo je tam nejaká očakávaná miera návratnosti? E, mala by tam byť a často aj je. Keď sa pozriem na to, kto sú akcionármi, kto je akcionárom e, Deutsche Post a kde sú vlastne tie akcie, tak je to naozaj globálne zastúpené a tam je istá miera návratnosti, ale aj z pohľadu ľudského mala by byť zaručená takáto návratnosť vo všeobecnosti. Ďalej je tam istá obava, čo sa stane s mládežou a to je nefalšovaná obava a len ťažko mi to zodpovedať, ani ako my sme ako spoločnosť to nemôžeme zodpovedať. Niektoré vlády to riešili a prijali isté iniciatívy, ale e, každopádne Európa e, zažije demografickú zmenu do roku 2011. Je otázka, ako sa to prejaví, ako to bude vyzerať. Už sme o tom diskutovali aj v Paríži na zasadnutí OECD. Len ťažko vám dám nejakú odpoveď. Je tam ale nejaký dopad e, finančnej krízy na pracovný trh. Tomu teda verte. Dejú sa naozaj zvláštne veci a ešte raz odkazujem na tie flexibilné e, pracovné štandardy. E, vidíme niektoré krajiny, kde sa naštartoval ten, e, tá prevádzka, tak povediac. Niektorí poskytovateľia využívajú nelegálne spôsoby, ako zakladať spoločnosti. Za mnohými týmito sa skrýva mafia, mnoho z nich sa dá vylúčiť, nejakým spôsobom vyradiť, ale naozaj to predstavuje veľkú hrozbu pre pracovný trh, pre trh práce. Kríza je vnímaná ako príležitosť, ako dotiahnuť a dať do tej rovnice opäť eh, lacnú pracovnú silu. Otázka kvality, to bola ďalšia otázka, ktorá zaznela Mám príklad, ktorý sa týka elektronického vzdelávania, kde platformu riadia v Singapúre. E, tam, je to aj na, tam ten koncept pochádza zo Singapuru e, spolu s Izraelom a animáciu zaručuje štúdio v Indii, ktoré sa špecializuje na elektronické vzdelávanie. To je jeden zo spôsobov, ako e, dostať migráciu do inej formy, do virtuálnej formy a takto ju posunúť späť na tie krajiny. Toľko z mojej strany. Euh, Chcem poďakovať nášmu moderátorovi, pánovi Pracmona, ako aj rečníkom Banelu za príspevky, ktoré boli zaujímavé a stimulujúce, ako aj tým, ktorí sa zúčastnili diskusie. Na záver dávam slovo pánovi Žakovi Barotovi. Pán Žak Barot je Európsky komisár pre problematiku spravodlivosti a vnútorných záležitostí. To teda pokrýva aj azylovú politiku a imigráciu, je podpredsedom Európskej komisie a môžem povedať, že odkedy je vo svojej funkcie v polovici roku 2008 tieto problémy mu ležia na srdci a vytvoril novú dimenziu v tejto politickej oblasti. Takže, pán podpredseda, máte slovo. Ďakujem pekne, pán Depre. Ďakujem všetkým, ktorí e, sa zúčastnili na tejto parlamentnej e, konferencii o koherentnosti či súdržnosti e, rozvoja a politiky a o riadení migračných tokov. Myslím si, že pracovali ste veľmi dobre. Máme tu výsledky vašej práce, vašich príspevkov. A tento moment je pre nás veľmi dôležitý, pretože ja teraz e, postupne túto politiku, ktorá je teraz predmetom konsenzu, e, združím do takého paktu o imigrácii a azile. To bolo prijaté pod francúzským predsedníctvom. No a teraz e, tento rok budem venovať výstavbe azylovej politiky a potom samozrejme budeme pracovať na rozvoji tejto politiky. O tom vám poviem pár slov. Ide o globálnu, globálny prístup, riadenie migračných tokov a rozvoj. No a teraz čelíme samozrejme hospodárskej kríze, ktorá um, plne dopadla na našu ekonomiku, ekonomiku našich partnerov a je isté, že počas tejto krízy bude ťažšie riadiť eh, tieto migračné toky. Ale musíme mať na zreteli naše ambície z dlhodobého hľadiska, musíme anticipovať dôsledky našich rozhodnutí, na rovnováhu našich spoločností a na rozvoj našich partnerstiev, pretože ide o tú rovnováhu, rovnováhu spoločnosti, ktorá musí integrovať a tiež je tu rozvoj tých, ktorí k nám prichádzajú eh, v dôsledku nedostatku rozvoja v ich krajinách pôvodu, ktorý ich nutí imigrovať. Eh, hovoril som o globálnom prístupe. Kompetencie a získané zdroje zo strany migrantov, ich skúsenosti v zahraničí sa ukazujú ako nástroj mocného rozvoja ale podmienky preto, aby mali tieto príležitosti, je potrebné najskôr vytvoriť. Prepojenie migrácie a rozvoja bolo predmetom rozličných úvah a diskusí. Išlo o príspevky diaspory pre rozvoj ich krajiny pôvodu a tiež mm, o presun finančných prostriedkov, zároveň aj o únik mozgov. Európska komisia sa snaží o lepšie zaintegrovanie e, týchto migračných tokov do svojej politiky vonkajších vzťahov, zamestnanosti, ekonomiky, zdravia a sociálnych záležitostí. Pripomínam, že rok 2008 bol príležitosťou pre Európsku radu prijať Európsky pakt o imigrácii a azyle a tento pakt obsahujú základné princípy pre európsku spoločnú politiku v oblasti migrácie a azylu. Globálny prístup k migrácii spočíva na rovnovážnom zaobchádzaní s rozlišnými aspektami migrácie. Musíme to povedať jasne. Tento pakt pre migráciu a azyl nie je riadený len bezpečnosťou. Samozrejme, že musíme znížiť nelegálnu migráciu. Tá nelegálna migrácia e, v zásade je organizovaná s prostredkovateľmi, ktorí viac menej e, sú prepojení na e, kriminálne organizácie, čiže musíme bojovať proti nelegálnej migrácie, migrácii. Ale e, to nie je globálny prístup vo všetkých svojich e, aspektoch. Musíme organizovať legálnu migráciu, musíme chrániť migrantov, ktorí čelia rizikám zneužívania, vykoristovania alebo rasizmu, e, taktiež utečenci, ktorí potrebujú ochranu aj e, o tých sa musíme postarať. E, globálny prístup Európy smerujúci k lepšej integrácii politiky a rozvoja ako táto politika môže e, pozitívne prispievať k rozvoju regiónov pôvodu Musíme vytvoriť politické a inštitucionálne mechanizmy, ktoré umožnia riadiť migráciu uh, koherentne a rovnovážne v partnerstve s tretími krajinami, ktorých sa to týka a rešpektujúc ich vlastný rozvoj. Preto ja osobne som veľmi trval na využívaní termínu, ktorý uprednostňujem pred všetkými ostatnými. Ide o uh, dohodnutú imigráciu, takú zájomnú dohodu o riadení týchto tokov, pretože my nemôžeme eh, v krátkodobom hľadisku riadiť migráciu bez dialogu, ktorý bude veľmi intenzívny s krajinami pôvodu. No a mm, takto by sme možno dokázali postupne vytvoriť tú, túto koherenciu politiky v oblasti migrácie a rozvoja. Teraz by som spomenul konkrétnu situáciu, aby som vám predstavil tento globálny prístup. Počas piatich posledných rokov spoločenstvo financovalo 500 projektov spolupráce s tretimi krajinami v oblasti migrácie. Nedávno v spolupráci s programom OSN pre rozvoj sme zahájili iniciatívu v sume 15 miliónov eur. Cieľom bolo vytvoriť sieť miestnych orgánov a organizácií občanských spoločností v členských krajinách a 15 tretimi krajinami. Chceme podporovať miestny rozvoj mobilizáciou komunity migrantov. Ghana, Salvador, Filipíny a Maroko tu komisia v spolupráci s občianskými spoločnosťami sa snaží uľahčiť presun finančných prostriedkov migrantov a mm, využiť ich na užitočné ciele v krajinách pôvodu. Tretí príklad partnerstva pre mobilitu Moldavsko a Zelený mis, to sú teda dve krajiny, e, v týchto partnerských programoch chceme sociálne a profesionálne reintegrovať osoby, ktoré sa vracajú domov. V týchto partnerských dohodách sú readmisné dohody, ktoré samozrejme umožňujú poslanie, vrátenie týchto imigrantov ale pomôcť im pri tom návrate. Tieto dohody sú také príkladné a umožňujú nám zúčastňovať sa na mm, opatreniach smerujúcich k rozvoju. Štvrtý bod sú tu aj pilotné programy v oblasti e, okružnej migrácie. Táto migrácia E, na rozdiel od dočasnej migrácie, kde sa ľudia dočasne vrácajú a odovzdávajú svoje znalosti, pracujú na sociálno-ekonomickom rozvoji svojej krajiny. Ja ďakujem predsedovi Depre za to, že nám pomohol túto etapu, e, prvú etapu programu modrej karty zrealizovať. Tak kvalifikovaní pracovníci takto môžu, budú môcť pracovať v Európe za podmienok, ktoré sú pred nich lákavejšie. O niekoľko týždňov tiež predstavím text, ktorý sa týka sezónnych pracovníkov, stážistov, platených stážistov a prostredníctvom týchto dokumentov sa snažíme vytvoriť priestor aj pre okružnú migráciu. Niektorí ľudia, ktorí prichádzajú do Európy, budú takto môcť sa vrátiť do krajiny pôvodu a podeliť sa so svojimi spoluobčanmi o svoje skúsenosti a získaným know-how. Tiež sme prispeli za posledný, posledné roky k implementácii e, riadiacich e, centier pre migráciu, ktoré majú poradiť potenciálnym migrantom, ale tiež vzdelávať a usmerniť takýchto kandidátov e, na prácu. Napríklad v Maroku máme ANAPEC, SIŽEM v Mali a snažíme sa rozvíjať alebo poskytovať tieto informácie kandidátom, potenciálnym kandidátom na e, prácu v týchto nových krajinách. Ak by tu nebolo toto intenzívne partnerstvo s krajinami pôvodu, tak takáto politika by nebola možná. To je zásadné. Vyžaduje si to veľkú trpezlivosť, pretože momentálne rokujeme so Senegalom, Marokom. Tieto rokovania sú prirodzene ťažké, pretože chceme zapracovať aj radmisné dohody pre imigrantov, ktorí teda nemajú všetky e, zákonné spodlinky splnené. No a tieto krajiny hovoria, že súhlasíme s podpísaním readmisných dohôd pre našich vlastných štátnych príslušníkov, ale keďže sme transitnými krajinami, je to ťažké. A ja by som vám chcela povedať to, že Európska únia a teraz e, Mm, so súhlasom môjho kolegu pána Depreho e, by som povedal, že by bolo zlé pre našu migračnú politiku, ak by sme v nej videli len ten bezpečnostný aspekt, len ten aspekt ochrany pracovného trhu, že budeme mať iba selektívnu migráciu bez toho, že by sme brali do úvahy potreby krajín pôvodu. Nie je to po tej smernici o návratnosti v Latinskej Amerike. Tam sme to jasne pochopili, ako táto smernica sa nebola dokonalá, ale bola to prvá etapa a umožnila nám vytvoriť právny rámec preto, aby sme začali s organizáciou tých návratov. Zároveň ale je to vyvážený text, e, ktorý mm, ošetruje alebo vytvára situáciu, kde je legálna migrácia Ďakujeme parlamentu, ďakujeme OCD a myslím, že musíme mobilizovať jednotlivých hráčov, podporovať koherentný rozvoj smerom k politike migrácie. Je to zásadná výzva musíme ehm, podporovať e, transfery finančných tokov smerujúce na sociálny a ekonomický rozvoj, tieto komunity musia, ktoré získavajú takto prostriedky, musia mať k dispozícii spolahlivý finančný systém, to si vyžaduje jeho reformu. No a zároveň je pravda to, že musíme veľmi pozorne sledovať to, aby e, masívna e, migrácia napríklad zdravotného personálu, aby to nadalej nenarastalo. A takto by sme mohli, pretože takto by sme mohli vážne poškodiť krajiny pôvodu. Sú tu teda etické dôvody a v tretich krajinách musíme podporovať reformy zdravotného systému, zdravotného personálu preto, aby títo zamestnanci zostávali v krajinách pôvodu. Máme tu závažnú úlohu, ktorú musíme zohrať. Čiže veľký pokrok v tom koherentnom rámci migračnej politiky a politiky rozvoja, ale ešte veľa práce pred nami. Musíme využívať našu energiu a zdroje a tiež vytvoriť novú kultúru v Európe v oblasti migračnej politiky. Kultúru, ktorá bude oveľa otvorenejšia, ale zároveň rešpektujúc dohodnuté pravidlá. Musí to byť situácia win-win, teda krajiny pôvodu a cieľové krajiny budú vzájomne z toho profitovať z tohto riadenia migračných tokov. Migrácia v budúcnosti bude zrejme rozsiahlejšia a preto sa musíme pokúsiť zmeniť túto migráciu na eh, migráciu, ktorá bude rešpektovať vzájomné dohody. Takýmto spôsobom sa nám podarí, ja dúfam, urobiť z Európy model riadenia migračných tokov. Eh euh, Ďakujeme pánovi podpredsedovi komisie, eh, pánovi Barotovi za závery, ktoré sú takým zhrnutím tejto citlivej témy. Ehm, bolo to veľmi jasné ohľadom toho, čo nás čaká v budúcnosti a taktiež tá odvaha ehm, verejne hovoriť o ehm, veciach, ktoré nás čakajú, výzvach, ktoré, nás, ktoré sú pred nami. Ďakujeme organizátorom tejto konferencie v Európskom parlamente, ktorí nám pomohli. Myslím si, že to bola taká premiéra. Ďakujem tlmočníkom, ktorí e, pracovali počas celého dňa. Ďakujem všetkým účastníkom panelu a mm, rečníkom a ak si to budete želať, tak sa môžete, e, môžete nájsť záznam z tohto stretnutia na webovej stránke Európskeho parlamentu a samozrejme, že aj príspevky sú na webovej stránke OECD. Ďakujem pekne.